Jest chyba dla nich? Okej. Okay. Proszę Państwa, otwieram nasze specjalne, wyjątkowe spotkanie. Začal by som naše mimoriadne stretnutie, e, ktoré je určené vypočutiu v súvislosti s Európskou občianskou iniciatívou e, Zastavme vivisekciu. Toto stretnutie spolu zorganizované e, výborom pre životné prostredie, verné zdravie a potrebnú bezpečnosť e, výborom ITRE a taktiež e, e, výborom prostorskú súťaž dámy a páni. Chcel by som pripomenúť, že Európska občianská iniciatíva vznikla na základe nariadenia z roku 2011 číslo 211. Cieľom bolo vytvoriť platformu na to, aby občania Európy mohli sformulovať eh, svoje návrhy, požiadavky, aby mohli požiadať Európsku komisiu, navrhnúť legislatívu, ktorá spadá do kompetencií EÚ. Avšak lepšie eh, sa to hovorí, ako robí, eh, keďže to nie je jednoduchá úloha. Najmä berú do úvahy, že je potrebné zozbierať minimálne milión podpisov z minimálne 7 členských štátov na to, aby Európska komisia vôbec mohla preskúmať takúto požiadavku. Chcel by som teda zablahoželať organizátorom, ktorých tu zastupuje pán Andrej Venáš, pán Gianni Tamino a pán Claude Rice Oni spolu zastupujú sponzorov tejto iniciatívy. Toto, možno si spomínate, je tretie vypočutie na túto tému, teda respektíve aj na ďalšie dve témy. Jeden z nás, priamo na vodu a taktiež dnešné vypočutie sa týka e, zastavenia vivisekcie. Chcel by som e, privítať našich e, hostí. Máme tu pána Gríka, ktorý je predsedom Bričanov pre e, lekársky pokrok. E, ďalej pani Barecinusi, ktorá je profesorkou na Pastrovom inštitúte a taktiež je laureátkou Nobelovej ceny e, za medicínu z roku 2008. Veľmi nás teší, pani profesorka, že ste prišli medzi nás dnes. A ďalej pani Mek Ivor, ktorá je členkou Human Society International. Ako som už spomenul, dnešné vypočutie organizujú uh, spolupráce výbory PETI, Envia ITRE spolu so zástupcami Európskej komisie, ktorí sú tu tiež prítomní. Preto chcem e, privítať pani Mecolú, ktorá je podpredsedničkou výboru PETI ďalej pána Katajnena, ktorý je podpredsedom Európskej komisie, pána Karla Falkenberga, ktorý je generálnym riaditeľom na generálnom riaditeľstvo pre životné prostredie. A ešte predtým, ako dám slovo organizátorom tejto iniciatívy. Chcel by som v krátkosti zhrnúť eh, túto problematiku vo svojom mene. Podľa mňa s tým súvisia dva eh, hlavné okruhy otázok, eh, konkrétne s tematikou Európskej všetkej iniciatívy. Dôvody, prečo sa zvieratá využívajú vo vedeckých výskumoch využitím pokusov na zvieratá taktiež, či smernica plní svoj účel v tom, aby prispela k čo najlepšiemu rámcu tohto vedeckého výskumu, e, čo sa týka využívania zvierat. Je rozumné zamyslieť sa nad tým, či smernica nejakým spôsobom blokuje nastúpenie nových vedeckých modelov, ktoré by umožnili zrušenie konceptu vyživenia zvierat vo vedeckom výskume a tiež zistiť, či tento výskum sa môže efektívne využiť v praxi bez toho, aby sa e, v prílišnej miere využívali zvieratá na tento výskum. Musíme taktiež pamätať na aspekt e, blaha zvierat. Chcem požiadať rečníkov, aby e, láskavo dodržali vymedzený rečnícky čas ja sa postaram o to, aby som na to upozornil, keďže máme k dispozícii len e, čas do 18.30. Chcem teraz požiadať podpredsedničku výboru PETY, pani Mecelu, aby sa ujala slova ako prvá. Ďakujem, vážny pán predseda. Pokúsim sa e, neoberať vás príliš o čas. Ja ako podpredsednička výboru pre petície Eh, môžem povedať, že je mi veľkým potešením, veľkou cťou predstúpiť dnes pred vás eh, a predniesť niekoľko poznámok. Mnohí si zamieňajú eh, Európsku občianskú iniciatívu a taktiež postupy v rámci európskych petícií. Oba sú to veľmi relevantné nástroje, ale dodržiavajú iný let a je dôležité poukázať na rozdiely medzi nimi. Výbor pre petície zohráva kľúčovú a priamu úlohu v tom, aby občania mali svoj priamy hlas. Dokonca aj jednotlivec sam o sebe môže predložiť petíciu. A v časoch, keď Európania e, sa cítia tak trošku vzdialený od procesu príjmania rozhodnutí na európskej úrovni, právo na petície musí naďalej ostať otvorené a musí byť dostupné. E, Primenaný podiel petícií, ktoré, pardon, občanské iniciatív, ktoré komisia zamieta eh, na základe toho, že sa netýkajú eh, právnej úpravy alebo úpravy európskej legislatívy, by eh, sa mohli veľmi dobre spracovať ako petície v Európskom parlamente. Nariadenie o Európskej občianskej iniciatíve je užitočným nástrojom, ale sú v ňom aj dosť značné slabé miesta. V súčasnosti prebieha revízia tohto nariadenia a dúfame, že sa tento proces využije na to, aby sa vyriešili eh, problémy súvisiace s právnym rámcom. Po niekoľkých rokoch skúsenosti s Európskou občianskou iniciatívou byrokratické bremeno v praktickom fungovaní sa jasne prejavuje. Výbor PETI aktívne sa snaží riešiť tieto problémy a dúfame, že tento nástroj bude čo najbližší občanom a čo najefektívnejší vo svojom fungovaní. To, čomu sa venujeme dnes, e, e, je pokryté v dvoch petíciách vo výbore, ktoré e, súvisia so zrušením VIP sekcií a taktiež úprava legislatívy EÚ v tejto oblasti. sekcií ja a experimenty na zvieratách sú predmetom mnohých diskusí v mnohých členských štátoch a taktiež na úrovni inštitúcií EÚ v Bruseli. Je to veľmi emocionálna téma a Mnohí na ňu majú veľmi vyhranený názor, vrátane mňa. Táto iniciatíva vyvolala diskusie a taktiež mnohé veľmi relevantné obavy. Nielen čo sa týka samotného postupu, platnosti a dôveryhodnosti výskumu, e, ktorý vyplýva takýchto pokusov. Smernica z roku 2010, lomeno 63, bola transponovaná v všetkých členských štátoch a nadobudla účinnosť v roku 2013. Jej cieľom bolo aktualizovať predchádzajúcu smernicu, ktorá bola v platnosti od roku 1986. Chápem však isté obavy, ktoré súvisia s vivisekciou a taktiež s pokusmi na zvierat v eh, cieľom vedeckého výskumu, na ktoré sa poukazuje v tejto iniciatíve. Teda z nášho pohľadu výbor PETI bude informovať predstaviteľov petície o výsledkoch tohto vypočutia, najmä o postoji Európskej komisie. Nepochybne podpredseda komisie Katajnen eh, ich veľmi jasne sformuluje vo svojom vystúpení. Eh, ďakujeme pekne pani podpredsedničke. A teraz dám slovo pánovi Katajnenovi, podpredsedovi Európskej komisie. Ďakujem. Ďakujem za to, že ste zorganizovali toto veľmi inkluzívne e, vypočutie na tému zastavenia vivisekcie, úspešnosť tejto iniciatívy e, v zhromaždení milióna vyhlásení, ktoré e, podporujú toto vyhlásenie, dokazuje, že Európska občianská iniciatíva má svoje miesto v európskej štruktúre. Toto je E, tretia iniciatíva po práve na vodu a po iniciatíve jeden z nás minulý rok, ktorí získali e, tento e, rozsiahlý výsledok od vzniku tohto nového nástroja v apríli 2012. Chcel by som najskôr predniesť niekoľko slov k samotnej občianskej iniciatíve a potom prejdem k téme dnešného vypočutia. Komisia schválila 31. marca správu ktoré vyhodnocuje prvé tri roky tohto nástroja Európskej občianskej iniciatívy aj keď konštatujeme, že tento postup, tak ako bol naplánovaný v nariadení, funguje, domnívame sa, že ešte stále je čo zlepšovať. Napríklad pokiaľ ide o údaje, ktoré občania musia uviesť, keď podpisujú občianskú iniciatívu v jednotlivých členských štátoch, taktiež čo sa týka časového plánu celého postupu a taktiež zhromažďovania eh, podpisov na internete. Komisia chce, aby tento nástroj fungoval v praxi, keďže sme presvedčení, že je to významný nástroj v opätovnom prepojení občanov s inštitúciami. Preto sa tešíme na eh, diskusie v bližších mesiacoch o ehm, fungovaní tohto nástroja pod vedením podpredsedu komisie Timmermansa, taktiež ide o stretnutia s všetkými aktérmi, ktorých cieľom bude zistiť, ako tento nástroj zlepšiť. Chceme oceniť, že Európsky parlament eh, vypracúva a spravodlivosti iniciatívy eh, v reakcii na správu Európskej komisie a rada taktiež začala prejednávať túto tému. Jedna z tém, eh, na ktorú poukazujem v našej správe, je, aby boli jednotlivé hlasy dostatočne vypočuté. Tremesačné obdobie komisie, v ktorom musí rozhodnúť o iniciatíve, je veľmi krátke a verejné vypočutie je jedinou možnosťou, e, ako získať e, prehľad e, o návrhoch, názoroch jednotlivých zúčastnených strán. Dnes okrem organizátorov iniciatívy, ktorí sú najvýznamnejším aktérom v tomto postupe, taktiež budeme mať možnosť vypočuť si troch expertov na tému, o ktorých dnes hovoríme, ktorých pozval Európsky parlament. Toto je novinka a komisia ju sa veľmi oceniť. Dúfame, že sa z toho stane bežný postup aj pri budúcich vypočutiach súvisiacich s Európskou občianskou iniciatívou. Preto chcem ešte raz e, privítať organizátorov e, tejto e, iniciatívy za strategickú sekciu aj v mene Európskej komisie. Chceme oceniť túto iniciatívu na túto veľmi citlivú a významnú tému. Komisia tým získa totiž priestor kriticky vyhodnotiť, či všetko úsilie na úrovni EÚ sa už vynaložilo v snahe plniť ciele stanovené v zmluve. Stretli sme sa s organizátormi eh, na mimorednej schôdzi a snažili sme sa lepšie pochopiť eh, cieľ ich úsilia, konkrétne odvolať smernicu z roku 2010 o ochrane eh, zvierat využívaných na vedecké účely. Tešíme sa na dnešnú diskusiu, ktorá by mala ďalej nasmerovať celý proces vývoja reakcie Európskej komisie. Komisia dnes bude veľmi pozorne počúvať všetky vyjadrenia, ako aj diskusiu medzi poslancami, organátormi a expertmi. Vážený pán riaditeľ Falkenberg z DG pre životné prostredie v niekoľkých minútach predniesie konkrétny aktuálny stav v súvislosti so smernicou z roku 2010, taktiež je právne pozadie, ako je ciele a mieru uplatňovania v praxi, ale čo sa týka ďalších krokov, my len zaznamenáme jednotlivé vyhlásenia z dnešného vypočutia, vypočujeme si pozorne všetky stanoviská a potom ich budeme analyzovať a neskôr poskytneme eh, ďalšie stanoviská. Po tomto vypočutí, po prehodnotení všetkých stanovísk a argumentov, potom komisia vypracuje oficiálnu eh, reakciu a odpoveď, eh, ktorú plánujeme schváliť konkrétne 3. júna aby sme dodržali trojmesačnú lehotu, ktorú stanovuje nariadenie. Ďakujem. Ďakujem, pani predsedajúci. Ďakujeme pekne. Vážený pán popredseda, teraz by som dal slovo organizátorom, ktorí nám teraz predstavia iniciatívu, o ktorú tu dnes ide. pán Tamino a pán Rajs spoločne predstavia túto iniciatívu. Thank you. Eh, parlerò in italiano per usare meglio i concetti usando la... Dobrý deň, prajem. Budem hovoriť po taliansky, aby som sa vyjadril presnejšie k obsahu, o ktorom budem hovoriť. Budem hovoriť o konkrétnej myšlienke. Častokrát počúvame, že pokiaľ ide o pokusy na zvieratách, že um, toto prináša so sebou určité etické problémy a našim cieľom, našim cieľom, teda cieľom iniciátorov tejto iniciatívy sú tie, aby sme teda porozumeli lepšie, či používanie zvierat pri vedeckých pokusoch skutočne prispieva aj k e, zabezpečeniu zdravia pre ľudí. E, teda nám ide predovšetkým o ten vedecký pohľad, či skutočne tento, tieto pokusy na zvieratách prinášajú zlepšenie zdravia pre ľudí. A naša odpoveď na tieto záležitosti je jasné nie. To je odpoveď viacerých vedcov, z viacerých metaanalýz, ktoré boli doposiaľ vypracované, ktoré poukázali na to, že veľké množstvo hodnotení všetkých e, jednotlivých pokusov a výskumov, ktoré tu boli, poukazujú teda jednoducho na to, že tu je toľko prípadov, kde jednoducho je tu nepomer medzi tými údajmi, ktoré sa získajú na pokusoch na zvieratách a potom to, ako sa to aplikuje na ľuďoch aké výsledky sa tým docielia. Nemôžeme jednoducho, um, keď sa pozrieme napríklad na hlodavce, na potkana a na myš, tak jednoducho tá korešpondencia údajov, ktoré získame medzi pokusmi na potkane a potkanovi a myši, tak jednoducho tam iba 50% na korešpondencia, kde tie údaje sú rovnaké. Ako môžeme potom očakávať, že jednoducho tu budú výsledky e, z pokusov na zvierat, e, ako to môže korešpondovať potom na ľuďoch, na ľudí. A e, to je stále ešte nedostatočný argument, ale ak si uvedomíme, že tu nie je takáto korešpondencia údajov, e, musíme si uvedomiť, ktoré potom z tých výsledkov budú pre ľudí platné. A to sa dá zistiť iba vtedy, keď sa to potom vyskúša na ľuďoch. Takže v podstate tieto pokusy na zvieratách nedávajú nejaké pádne argumenty, pokiaľ ide o konkrétne pokusy, ktoré potom sa robia na ľuďoch, pokiaľ ide napríklad o toxikologické účinky na ľuďoch. Pozrieme sa na nariadenie ktoré e, je v tejto oblasti platnosti. Ak sa tu robia e, takéto pokusy na zvieratách, tak to jednoducho nezabezpečí e, žiadne konkrétne, e, žiadne konkrétne výsledky pre e, ľudí. Takže musíme si uvedomiť, že ak je napríklad niečo karcinogénne pri e, pokusoch na zvieratách, ako má karcinogénny vplyv na zvieratách, tak to sú jednoducho všetko údaje, ktoré potom e, teda konkrétne by sme mohli povedať, že sa to týka zhruba 20 tisíc látok, ale nemôžeme e, tieto látky všetky využívať pri pokusoch na ľuďoch. My chceme, aby to boli konkrétne, adekvátne, e, validné metódy, ktoré by jednoducho zodpovedali metódam, e, ktoré sa potom využívajú pri pokusoch na ľuďoch. Takže ide nám to predovšetkým o to, aby sme chránili spotrebiteľov, konzumentov liekov, ale samozrejme aj dodržiavali ochranu zvierat. Ale musíme všetky tieto aspekty vnímať komplexne a tá naša iniciatíva získala veľkú podporu zo strany občanov v Európskej únii a v podstate tých podpisov je viac než milión, eh, respektíve milión 300 tisíc, takže niektoré z týchto No, podpisov, ešte treba povedať, boli z viacerých dôvodov potom eliminované. Ak sa pozrieme na stav občanov v Európe, tak tu neexistuje žiadny vzťah medzi výskumom a ochranou zdravia občanov, takže prečo napríklad degeneratívne ochorenia čo do počtu narastajú, prečo stále máme viac nádorových ochorení pri e, malých deťoch. My máme povinnosť garantovať zdravie E, ľudí a musíme intervenovať takýmto spôsobom. A používanie údajov z výskumov na zvieratách to nie je adekvátna odpoveď na riešenie tohto problému. Takže o čo nám ide? Ide nám o to, aby sa konečne objasnili základné problémy, to znamená, či tieto modely pokusov sú prediktabilné, či sa dá na základe týchto pokusov odhadovať, aký to bude mať konkrétny dopad potom na človeka. My hovoríme, že tomu tak nie je. My tento problém mm, staviame do takéhoto svetla. Ak sú validnejšie vedecké metódy a sú také, tak ich treba jednoducho uplatňovať viac ako v minulosti. Je pravdepodobne potrebné investovať viac aj v tejto oblasti a tým zabezpečiť adekvátnu možnosť pre takú situáciu, alebo laboratória jednoducho používali uznávané a bezpečné metódy, ktoré rýchlým spôsobom budú schopné reagovať na požiadavky podľa zmluvy. A naša zmluva jednoducho povie celkom jasne, že občania musia mať určitú zábezpeku, garanciu, pokiaľ ide o ich zdravie a jednoducho tie pokusy na zvieratách túto záruku nezabezpečujú, takže budeme sa musieť asi uberať iným smerom. Väčšina tých laboratórnych metód, ktoré máme spomenuté napríklad v literatúre, áno, je dôležité, aby sa vyhodnotili a začali sa čo možno najrychlejšie používať. My sme komisii predložili nami vypracovaný spis, ktorý je k dispozícii aj poslancom a vlastne my tu popisujeme celé stovky údajov, je tam celá vedecká bibliografia, ktorá vlastne dokladá tú našu tézu, kde sa poukazuje a vychádza z toho, že tieto pokusy na zvieratách jednoducho neposkytujú určitú prediktabilitu pre pokusy na ľuďoch. Chceme, aby sa hovorili aby sa teda uplatňovali skôr substitučné metódy. Nám ide o to, aby sa nepoužívali pri týchto pokusoch zvieratá a na tomto vypočutí nemáme čas, aby sme kompletné vedecké poznatky prezentovali v tomto krátkom čase, ktorý sme dostali, ale teda urobili sme to v tejto podobe. Urobili sme to, že sme túto dokumentáciu pripravili, dali sme ju k dispozícii tak parlamentu, ako aj komisii, v tom zmysle, aby sa potom skutočne detailne dalo vyhodnotiť, či sú tu validnejšie metódy ako tie, ktoré používame posiaľ, ktoré zabezpečia zdravie občanov, ktoré budú ktorá by bola reálne vedecky podložená, či už je toxikológiu, farmakológiu a vo všeobecnosti pre celý tento veľký problém. Sú tu viaceré prípady, kde vlastne e, sa ešte stále môžu používať zvieratá na pokusov. Ide o pesticídy, ide o prídavné látky do potravy. My chceme, aby celá táto časť bola revidovaná, a aby to bolo jednoducho bezpečnejšie pre európskych občanov. Ďakujem. Ďakujem pekne, teraz zostane slovo pani Rajs. Nech sa páči, máte k dispozícii časový priestor. Áno, ďakujem pekne. Ďakujem pekne Ďakujem za to, že ste nás pozvali, e, aby sme sa teda zúčastnili tejto kontroverznej diskusie. I to poprvýkrát, e, kde vlastne ideme reagovať v kontekste tohto predkladaného návrhu e, smernice a v podstate aj v kontekste nových pravidel, ktoré priniesla Lisabonská zmluva, ja som si tú svoju prezentáciu síce pripravil v angličtine, ale predsa len by som chcel hovoriť voľne, tak že by som sa chcel poďakovať ešte raz za prizvanie. Ja sa volám Claude Reis. 40 rokov som bol výskumníkom a už 16 rokov sa teda venujem otázke biológie Mimovládne organizácie, ktoré podpísali túto občanskú iniciatívu, čo do počtu treba povedať, že sme mali viac ako milión podpisov pod touto iniciatívou a dokonca ešte viac podpisov v rámci tých mimovládnych organizácií, ktoré takýmto spôsobom podporili túto iniciatívu. Takže našim cieľom je, aby smernica 2010 bola minimálne revidovaná, pretože ona počíta s tým, že zvieratá sú dobré modely na výskumy, pokiaľ ide o zdravie ľudí, pokiaľ teda ide o prevenciu, aj pokiaľ ide o výskum. A uvádza sa tu, že tieto modely na zvieratách sú akceptovateľné. My nesúhlasíme s takýmto pohľadom, pretože zviera nie je biologickým modelom pre iný druh zvierata. Žiadny živočíšny druh nie je takým, takou zárukou pre modely, pokiaľ ide o ostatné modely. Ja to dokážem z matematického hľadiska jednoducho aj dokázať. Čo, je, čo definuje živočíšny druh? Živočíšny druh je limitovaný určitými bariérami. Tieto bariéry sa napríklad dajú vysvetliť reproduktívnou izoláciou daného druhu. Napríklad nemôžete krížiť psa s mačkou. To znamená, že genetický materiál takéhoto živočíšneho druhu je jedinečný. A ide tu predovšetkým o tento špecifický genetický materiál, ak napríklad je živočišný druh vystavený nejakej výzve, chemickým produktom alebo chorobám. Nebudem teraz spomínať celý ten zoznam tých problémových situácií, ktoré by mohli viesť k zhoršeniu zdravia takéhoto zvieraťa. Ale iný živočíšny druh môže úplne inak reagovať na takéto e, stimuly, na ktoré môžu byť exponované zvieratá a živočišné druhy, ktoré majú jednoducho iné genetické vybavenie, takže nie je tu žiadne odôvodnenie v tom zmysle, že by tie živočišné druhy reagovali rovnako na takéto výzvy. Však nemôže sa povedať, eh, že mm, pokusy na jednom živočišnom druhu nám poskytnú údaje pre liečenie druhého živočišného druhu. A keď to napríklad porovnáme so zdravím ľudí, tak eh, pokiaľ teda ide o prevenciu, pokiaľ ide o zdravotnícke, pokiaľ ide o zdravotníckú starostlivosť, pokiaľ ide o výskum, tak aj tu vidíme tento problém. Pokiaľ ide o priemysel, chemický priemysel, to vlastne znamená, že tento problém vníma v kontexte napríklad toho, že chce sa dať na trh nejaký konkrétny produkt a ak sa dokáže, že daný produkt napríklad e, pri pokusoch vyvolal iba malé množstvo nádorových ochorení, tak potom sa takýto produkt dostane na trh. A to sú vlastne dosť také závažné otázky. E, ale treba si uvedomiť, že e, tieto produkty napríklad, ak sa e, vystavia e, pokusom na zvieratách rôznych živočišných druhov, tak tie výsledky sú vždy rôzne. Takže v podstate pri tých výskumoch si len treba správne zvoliť živočišný druh alebo bunkovú štruktúru daného živočišného druhu a podľa toho sa dostanú tie výsledky, ktoré sa, sú žiadúce. To je celkom na prospech takýchto firiem, a takýmto spôsobom sa vlastne dostanú produkty do, na trh. A to má potom jednoducho veľké negatívne vplyvy na zdravie ľudí. Súvisí to s takými ochoreniami ako cukrovka, napríklad ochorenia prostaty u mužov, ochorenia ako Alzheimer, ale dokonca to môže viesť až k autizmu. Ja som vlastne chcel to dokázať aj na základe tabulie, ktoré som si pripravil, sú to výsledky, ktoré máme z Národného úradu pre zdravie vo Francúzsku. Tieto sa publikujú pravidelne, ale bohužiaľ internetom som sa k týmto číselným údajom nedostal momentálne, takže čo tým chcem povedať. E, v období e, medzi rokom 2000 a roku 2009 podľa oficiálnych štatistických údajov napríklad vo Francúzsku počet ochorení dia- na cukrovku sa zdvojnásobil v priebehu 9 rokov. Takže v podstate a pokiaľ ide o ochorenie prsníkov, takisto tu je dvojnásobenie počtu, spätnásobil sa počet ochorení prostaty a pokiaľ ide o autizmus, tak, tak ten sa zvýšil až o faktor 50, pokiaľ ide o incidenciu, pokiaľ ide o prevalenciu, to znamená počet ľudí, ktorí vlastne s takýmto ochorením musia žiť tak tento počet sa vlastne zvýšil o 300 násobne. Takže čo tu, čomu to čelíme? Čelíme tu vážnym problémom. Mohli by sme teraz pokračovať, pokiaľ ide o pokusy na zvieratách ako biologický model pre ľudí, ale naše deti, vnúčence, ktoré sa narodili e, v 2000 roku a v 2050 budú v dospelom veku, tak jednoducho budeme musieť počítať s tým, že každý druhý bude mať cukrovku, každý tretí bude mať Alzheimera, každá tretia žena bude mať ochorenie rakoviny prsníkov a všetci muži budú musieť počítať s ochorením e, rakoviny prostaty a pokiaľ ide o autizmus, tak vlastne každý tretí bude v roku 2050 autistom. A to nie je až tak veľmi vzdialené z časového hľadiska, takže ja apelujem na to, aby sme prestali robiť tieto pokusy na zvieratách. Ako je to možné? Sú určité postupy v medicíne, medicína pokročila, posledných 20-30 rokov sú tu viaceré alternatívne metódy, ktoré nám dali do rúk také nástroje, aby sme jednoducho preskúmali toxické riziko viacerých látok, napríklad pokiaľ ide o pluripotentné indukované bunky, tak pluripotentné bunky tam sa dá diferencovať a vlastne sa dá dostať takýmto spôsobom ku každému e, tkanivu ľudského tela. Tieto bunky sa dajú bez nejakého e, trápenia odňať z tela, bez nejakých etických problémov takisto a dá sa to odňať už z embria, dá sa to odňať e, z tela dieťaťa, dospelých ľudí, seniorov a dá sa e, aj na základe etnického pôvodu um, vybrať takýto druh buniek a takýmto spôsobom sa potom môže riešiť uh, toxikologický problém um, daných látok, ktoré sa skúmajú. Dá sa to jednoducho skúmať v určitom časovom priestore a vlastne na základe toho uh, je vidieť podľa, počas výskumu určitá reakcia týchto buniek. Treba povedať, že bunky neznamenajú celé individuum človeka, hoci sa dajú urobiť komplexnejšie štúdie v tejto oblasti. Dá sa to samozrejme prostredníctvom perfúzie urobiť aj na iných tkanivách eh, ľudského organizmu. na základe určitých klinických predpokladov sa to, takýto výskum potom dá neskôr robiť už aj na človeku a tam vlastne vidíme určitý pokrok, ako tieto látky reagujú e, na človeka. A Rič očakáva, že chemické látky by sa mali e, skúmať na myšiach, ale bohužiaľ my nie sme myši, takže toľko, pokiaľ ide o toxické och- rizika takýchto látok, aby sme teda mali patričné argumenty v rukách. Pokiaľ ide o biomedicínsky výskum, budem citovať Sidney Briera, ktorý je Nobelovým, držiteľom Nobelovej ceny a on hovorí, že jednoducho v tejto oblasti treba robiť výskum od samého začiatku až do konca života človeka. Takže na záver by som chcel ešte povedať nasledovné. Nedá sa jednoducho, bohužiaľ, pokračovať tak, ako doposiaľ. Je skutočne najvyšší čas, aby sa zmenili postupy, a, pretože biologický výskum zaznamenal v posledných rokoch enormný pokrok a máme tu viaceré techniky, bez toho, že by som teraz chcel hovoriť o konkrétnych detailoch, ktoré nám umožňujú reagovať na konkrétne otázky, ktoré e, sa týkajú zdravia ľudí a nie zdravia zvierat. A ja by som bol rád, aby sa takýmto spôsobom spolupracovalo. Ďakujem pekne. Je mi ľúto, že mám takúto nevďačnú úlohu, že musím skutočne veľmi strážiť stanovený čas. Pokiaľ ide o tieto prezentácie, ktoré si dnes vypočujeme, budú k dispozícii mimochodom čoskoro na stránke nášho výboru. Teraz sa dostávame k ďalšej prezentácii, pôjde prezentáciu Európskej komisie. Nech sa páči pán riaditeľ Falkenberg z generálneho riaditeľstva pre životné prostredie. Je ďalší rečník, nech sa páči, dávam vám slovo. A samozrejme, tu vám stanovia miesto medzi nami, takže poprosím vás, aby ste prišli medzi nás a sa teda tuto u nás usadili. Ešte máme zatiaľ trošku času. Chcel by som tento čas využiť na to, aby som povedal, že pokiaľ ide Európsku úniu, máme v zásade najpokrokovejší právny rámec v oblasti ochrany zvierat. Je to skutočnosť, ktorá bola uznaná na medzinárodnej úrovni. Pokiaľ ide o smernicu, ktorá sa týka ochrany laboratórnych zvierat, bola vypracovaná v priebehu 7 rokov. V konečnom dôsledku sa ale podarilo dosiahnuť kompromis. A je to kompromis, ktorý samozrejme znamená, že nie, nemôžeme byť so všetkým spokojní. Na druhej strane sa ale hovorí, že vtedy je kompromis dobrým, keď skutočne nikto si nie je spokojný. Nie je možné samozrejme vyhovieť všetkým. Ak teda občania majú nejaké otázky, samozrejme je dôležité tieto otázky veľmi podrobne preskúmať, sa nimi zapodievať. To som ešte chcel podotknúť na tomto mieste. Konec koncov, preto je veľmi dôležité naše vypočutie. No a Vyplnil som ten čas, ktorý potreboval pán generálny riaditeľ na to, aby prišiel medzi nás a teraz už skutočne vám dám slovo, aby ste nám predstavili právnu stránku tejto témy. Thank you for ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ďakujem pekne za to, že ste organizovali toto vypočutie. Chcel by som povedať, že som skutočne poctený, že tu môžem hovoriť pred vami. Je tu toľko skutočne známych, renomovaných vedcov, pričom musím pozna- poznamenať, že ja som vzdelaním ekonóm, ale pokúsim sa vám odprezentovať regulatórny rámec, regulatórnu realitu na úrovni EÚ. A to je totiž to moja úloha. To znamená, že ja sa zameriam na to, aby som vyjasnil niektoré záležitosti, ktoré sme si doteraz vypočuli. Takže pokiaľ ide o ten základný predpoklad a základnú prezentáciu ohľadne iniciatívy, nemyslím si, že tam by bola nejaká rozdielnosť názorov. Všetci sme presvedčení, že existujú lepšie, bezpečnejšie testovacie metódy, ktoré sa môžu vyvinúť, využiť. Niektoré sú skutočne vyzreté a sú k dispozícii na trhu a je to lepšie ako tradičné testy na zvieratách. Práve preto Európska únia prehodnotila tú legislatívu z 86. roku a my sme v roku 2010 prišli so smernicou, je to teda smernica 2010-63, ktorá v zásade e, navrhuje, aby sa využívali iné testovacie metódy a netestovanie na zvieratách. Ja by som začal tým, že by som vám prečítal článok 4 tejto smernice, kde je uvedené, členské štáty majú zabezpečiť, aby tam, kde je to len možné, ak existujú nejaké vedecky spolahlivé metódy testovania, sa využili a nie testy na e, živých zvierat by mali byť, rozumiem, mali byť využité ako postup. Pokiaľ ide o teda toto tento administratívny jazyk, tak, tak sa hovorí o postupe, tak tým sa myslí teda vlastne testovanie na nazvia, takže sa má využiť akékoľvek iné opatrenie na úrovni EÚ a všetky členské štáty majú tým pádom povinnosť zabezpečiť, aby sa takto postupovalo. Pokiaľ ide o túto legislatívu, a hovorili o tom už predrečníci, bola transponovaná účinným spôsobom vo všetkých 28 členských štátoch. Chcel by som ale povedať, že je to pomerne mladá legislatíva. Uplatňuje sa v členských štátoch od konca roku 2013. To znamená, že pokiaľ ide o skúsenosti a výsledky vyplývajúce z tejto legislatívy, sú skutočne v zásade nové No momentálne sa snažíme vypracovať správu, kde chcem vyvodiť určité závery, ktoré sa týkajú 5 rokov uplatňovania. No a to bude v roku 2018-2019 a vtedy predložíme Európskom parlamentu, Rade ministrov plnú revíziu uplatňovania tejto legislatívy. Pokiaľ ide o samotnú legislatívu, tak teda nad rámec toho článku, o ktorom som hovoril, kde sa vyžaduje používanie alternatívnych metód, ktoré sú certifikované. Ide o to, aby využívanie zvierat v rámci tradičných postupov sa zredukovalo. Tu ide samozrejme o podmienky, v rámci ktorých sa to vykonáva a snažíme sa zabezpečiť to, aby naše členské štáty zabezpečili, že v laboratóriách tie zvieratá, zvieratá, ktoré sa používajú na testovanie, aby sa k ním pristupovalo s rešpektom, aby sa redukovala bolesť, stres a tak ďalej. Preto sme toho názoru, že skutočná výzva, ktorá je pred nami, sa týka toho, ako rýchlo validovať alternatívne testovacie metódy, a to preto, aby prostredníctvom smernice 2010 sa mohli potom využiť, mohli sa stať povinnými v testovacích laboratóriách EÚ. V tejto súvislosti by som chcel podotknúť, že Európska únia je skutočne pred všetkými ostatnými štátmi na svete, aspoň podľa mojich informácií. Musím povedať, že pokiaľ našich hlavných partnerov nie je mi známa žiadna legislatíva, ktorá by takýmto veľmi jasným spôsobom sa zapodievala blahobytom zvierat a ktorá by vyžadovala uplatňovanie alternatívnych metód, ak je to len možné skutočnom živote a odtiaľ pochádza množstvo kritiky, takže v reálnom živote vedecké výbory stále ešte diskutujú, argumentujú. My sledujeme túto diskusiu, vieme sa k tomu pristúpať v dobrej viere a keď vedecké výbory diskutujú o týchto otázkach pričom na nešťastie počujeme stále ešte mnohé veci, ktoré sa týkajú spochybňovania toho, či Európska únia teda skutočne toto má stanovené ako primeraný cieľ, keďže je to uvedené aj v zmluvách. Máme tu aj princíp obozretnosti, to je tiež súčasť našich zmluv. A to, na čo musíme spoločne popracovať, a pevne verím, že iniciatíva k tomu môže pozitívne prispieť, sa týka toho, aby sme rozhodnejšie a rýchlejšie dosiahli zhodu na vedeckej úrovni, pokiaľ ide o postupy, ktoré sú dostatočne solídne a dôveryhodné. Na vypočutí sa hovorilo o tom, že REACH vyžaduje testovanie na zvieratách, Áno, to je pravda, ale ako až, po, až posledná možnosť. REACH totižto ako akákoľvek iná metóda testovania vyžaduje uplatňovanie alternatívnych opatrení, ide o využívanie istúcich údajov a ako posledná možnosť, ak spomínané veci nie sú k dispozícii, tedy je možné využiť aj testovanie na zvieratách. To je to, čo je uvedené v nariadeniach a to musíme zabezpečiť, aby sa skutočne stalo realitou v našich laboratóriách. A pokiaľ ide o vedecké orgány, ktoré sme vytvorili, dôležité zabezpečiť to, aby tie látky, s ktorými sú konfrontovaní v každom živote naši občania, boli primeraným spôsobom testované, aby sa v minimálnej miere uplatňovali testy na zvieratá. Ďakujem pekne. Panie dyrektorze, bardzo dziękujemy. Będziemy się cieszyć, jeśli... Ďakujem pekne, pán generálny riaditeľ. Samozrejme, budeme veľmi radi, ak sa zúčastníte aj ďalej tohoto vypočutia, zúčastníte sa aj diskusii. Teraz sa dostávame vlastne k nášmu prvému expertovi. Bude to pán Greek. Nech sa páči, dávam, dávam slovo hneď. A ešte predtým, ako nám prednesiete váš príspevok, chcel by som podotknúť, že po tom, ako sa vyjadria experti, bude možnosť položiť otázky. To znamená, že tí poslanky, poslanci, poslankyne príslušných výborov, sa, ktorí sa prihlásili, budú môcť položiť svoje otázky potom budeme mať aj catch the eye, teda spontánnu rozprávu, bude možné sa prihlásiť, avšak iba ak budeme mať dostatok času k dispozícii. No a na záver potom dostanú slovo ešte organizátori. No a v tomto prípade by to bol pán Menaš. No, Takže, ako som ravel, našim prvým rečníkom, prvým expertom je pán Grík. Je to rečník v prvom kole. Ak ste pripravení, nech sa páči, dávam slovo. Is the uh, microphone functional? Funguje mikrofón? Výborne, ďakujem. Ešte predtým, ako začnem, by som sa chcel poďakovať Európskej komisii ako aj Výboru pre polnospodárstvo za to, že ste umožnili sa tu pred vami vyjadriť. Chcem sa poďakovať všetkým vládnym organizáciám a jednotlivcom, ktorí zabezpečili moju prítomnosť. No a na záver by som sa chcel poďakovať každému z vás za to, že ste sa dnes dostavili. Ďakujem vopred. Je mi skutočne cťou, že môžem tu vystúpiť. Bol som pozvaný preto, lebo sa zaoberám modelovaním oblasti zvierat. Dovolte by som zhrnul, čím sa zapodievam. Takže viac, ak mám ako, viac ako 20 publikácií, pokiaľ ide tieto modely zvierat a pokiaľ je zverejne eh, v vedeckých eh, žurnáloch. Tu ide o základný výskum, tu ide skôr o články, ktoré sa týkajú hodnotenia filozofie z vedeckého hľadiska ktorá sa zaoberá tým, akým spôsobom medzovať využitie zvierat v oblasti vedy. Takže sa, som expertom na modelovanie pre zvieratá ako také. Nie je to o to, že by, že by som sa vyznal v tom, ako využiť jedno alebo dve zvieratá pre niektoré choroby. Napísal som viaceré články, publikácie, knižky, ktoré sa zverejnili a prenášal som na rozličných miestach a, a hovoril som o výhodách a nevýhodách využitia zvierat vo vede a zároveň prednášam na dvoch e, univerzitách v USA a zároveň som veľmi rád, že nie som nejako finančne zainteresovaný na tieto tematné vypočutie, takže ja nemám tu nejaký finančný záujem, pokiaľ ide o zainteresovanosť, potom tieto výsledky. Takže častokrát sa hovorí o rozličných prieskumoch, ktoré sa týkajú toho a majú poukázať na to, že takmer všetci veci podporujú využívanie zvierat v rámci výskumu a testovania. Tieto prieskumy sú zavádzajúce E, Totižto mnohí sú zainteresovaní, pokiaľ je využívanie zvierat a toto modelovanie, ale žiadna z týchto štúdí sa nezaoberá tým, na čo som ja expertom, pokiaľ ide o prediktívnu hodnotu modelovania, e, pokiaľ zvieratá ako modalita. Je to všeobecná zhoda, pokiaľ ide o biometickú vedú a farmaceutickú komunitu, že tieto modality, keď sa zvierat nemajú produktívnu hodnotu, pre to, ako ľudia reagujú na lieky. Ja som sa tým zapodiel v mojich štúdiách a knihách. Napríklad, ak máte 100 vakcín voči HIV AIDS testovan na zvieratách, ktoré sa týkali neludských primátov, na nešťastie nula z týchto nebolo úspešných na ľuďoch, takže to je 0 zo 100 Takže nepotrebujete nejaké výborné štatistiky, ktoré by poukázali na to, že neexistuje žiadna hodnota, pre hodnota využívania zvierat. Podobne mali sme viac ako tisíc liekov, ktoré neponúkali žiadnu ochranu pre pacientov, ktorí utrpeli mŕtvicu a nič z toho sa nedostalo samozrejme ani na trh napriek všeobecnému koncenzu, pokiaľ biomedické vedy a farmaceutický priemysel, že je tu, pokiaľ je testové na zvieratá, je tam nedostatočná predikabilita pre ľudí. Neustále sa využívajú takéto modely na zvieratách a hovorí sa o tom, ako to má predikabilitu. Ja som povedal, že toto je oblasť, ktorej sa ja vyznám. Pokiaľ je prediktívnu hodnotu, tu ide o, o, o na to, aby sa využili zvieratá na, na to, aby sa skúmali jednotlivé prípravky. Ide tu o snahu racionalizácie, odôvodnenia a je to absolútne nesprávne. Zvieratá sa môžu využiť asi 9 spôsobom v oblasti vedy. Dve oblasti, ktoré sa stýkajú, to sú čísla 1 a 2, pokiaľ je využívanie zvierat ako predikabilné mobily, pokiaľ testovanie eh, jednotlivých liekov. Čo je možno také prekvapujúce, pokiaľ je tie eh, rebríčky 3 až 9, tam sa využívajú zvieratá, a na isté účely, kde sa môžu využiť ako napríklad zdroj inzulínu alebo nejakého orgánu alebo časti, ale aby ste pochopili, ako funguje organizmus. Pokiaľ je tento rebríček 3 až 9, je tam samozrejme obrovské množstvo alternatív, ktoré sú v dispozícii v súčasnosti. Nebolo to tak vždy, ale je to iste relevantné dnes. Pokiaľ je tam veľký problém, ten sa týka e, tých prvého a druhého miesta, totiž to ide o to, ako vlastne tento testové na zvieratách sa prezentuje vlastne spoločnosti sú tu v zásade dva princípy, ktoré sa týkajú e, vedy a ide o to, že sa, ako sa tu zospolo, že sa predpokladajú zvieratá ako príkladný model. model. Súvisí to s evolúciou. Tuto je určitá tabulka, ktorá predstavuje, ako vlastne naši spoloční predkovia a e, ako vlastne to sa vynuli hominidy a ako vlastne sa dospel k modernému človeku. To znamená, že máme tu určité spoločné genetické prvky, ale v priebehu času nastali určité odchýlky a teraz sú tam značné rozdiely, pokiaľ ide o našu genetickú štruktúru. Tieto rozdiely nie sú veľké, v zásade sú drobné. Pokiaľ je druhú oblasť e, vedy, kde ide o teda predikabilitu týchto modelov, sa označuje ako komplexita. Je mi ľúto, že toto je trošku mm, taká, taká náročná strana naznačná presvitka, ale ja som sa to snažil trochu zjednodušiť. Máme tu také tri krúžky, na ktoré by som chcel zamerať. Takže je to komplexný systém, ktorý pozostáva z jednoduchých systémov, ktoré existujú na nižšej úrovni rozličného hľadiska. To znamená, že my všetci pozostávame z hviezdného prachu, teda pozostávame z uhlíka, kyslíka a dusíka. A to znamená, že ako tieto prvky pôsobia takisto v človeku ako aj v zvieratách. Potom je to ešte určitá hierarchia organizácie, čo to presne znamená, totižto ak tieto prvky sa spájajú, ak sú tu určité gény, ako sa to kombinuje do aktívnych sietí, tak to potom vedie k skutočne veľkým rozdielom. Vyššia miera organizácie komplex, vedie k tomu, že komplexné systémy nefungujú identickým spôsobom. A keďže tam môžu byť takéto veľké rozdiely, môžu tu nastať určité choroby, ktoré súvisia s e, teóriou chaosu. A tu je náčrt teórie chaosu. Toto je matematický model, kde ide o jeden komplexný systém odlišný od druhého komplexného systému. A sú to skutočne minimálne rozdiely z matematického hľadiska, pokiaľ je to matematické systémy. No a tu je teda, ide o počítačový systém, ktorý sa zameriava na rozdiely medzi jednotlivými líniami a tu sa tie rozdiely potvrdzujú čoraz viac. Čo to znamená, že ak teda nejaký liek je daný človekovi, ktorý prezentuje tú tmavú líniu, tak ho môže zabiť, ale zatiaľ čo keď sa to dá tomu to človeku, ktorý prezentuje tú druhú líniu, tak môže byť tento človek vyliečený. No a v zásade to je to, čo sme vlastne skonštatovali, pokiaľ je humánnu medicínu. Totižto vieme, že nie všetci ľudia reagujú identickým spôsobom na choroby, ako aj lieky. Na záver, aby sme podporili tieto obavy, ktoré sa tu spomenuli, existuje dostatok empirických dôkazov o tom, e, či naozaj zvierací materiál má dostatočne pozitívny účinok na zvierať. Opäť raz vidíme, že je tu viac, um, viacero uh, informácií vedeckého charakteru, ktoré toto potvrdzujú. Tu vidíme um, bio, dostupnosť ľudského charakteru a zvieracieho charakteru. Konkrétne sa skúmali tri živočišné druhy, primáty, um, hlodavce a psy neexistuje žiadna podobnosť e, medzi dostupnosťami. E, je to iba taký náhodný e, vzorec. A znamená to konkrétne, že ak sa poskytne liek ľudskej bytosti a chcete vedieť, do akej miery je tento liek prítomný v tkanive, na to, aby dostatočne zastihol orgán, ktorý by mal tak nezistíte zo štúdie na zvieratí absolútne nič. V tomto konkrétne, ak by tu bola nejaká previdateľná hodnota, tak by sa tieto bodky museli zoskupiť a konkrétne by tam musel byť zhruba 45 stupňový uhol. Ako vidíte, nie je tu ani náznak takéhoto smerovania. Čiže aj keď zvieratá občas vykazujú tú istú um, biodostupnosť ako ľudské bytosti e, v každom prípade, aj keď máme informácie od zvierat e, o tejto biodostupnosti, nevieme na základe toho posúdiť, e, aká výška tejto biologickej dostupnosti by bola u ľudí. Môže sa to um, mm, využiť taktiež v podložení výskumov v oblasti rakoviny, mm, takže toxicity a tak ďalej. Teda vieme presne, akým spôsobom sa využívajú tieto testy na zvieratách. Vieme, aké máme výsledky z ich testov, ale nevieme, ako sa to prejaví potom na ľuďoch. Takéto testy totiž nie sú schopné poskytnúť takéto potrebné informácie. A preto údajne je toto ďalší dôvod, prečo ich vôbec využívať. Ja netvrdím, že ľudia a zvieratá nemajú nič spoločné. Isté, že máme, ale teda napokon máme, um, všetky citáce majú minimálne srdce a plúca ale reakcia na chorobu a liek e, je výrazne odlišná. A práve tu veľmi malé genetické rozdielnosti e, prevážia veľké rozdielnosti medzi jednotlivými živočišnými druhmi. No taktiež sú tu e, veľmi minimálne rozdiely v Genotopia tiež sa tiež môžu e, podpísať pod e, nedôryhodnými výsledkami. V súčasnosti sme svetkami personalizovanej medicíny. To znamená, že e, chceme napasovať konkrétny liek na váš genetický profil, nie na profil vašej matky, sestry či mňa. Už neexistuje nejaký univerzálny prístup v medicíne. Už celé roky sme boli svedkami toho, že muži a ženy reagujú inak na lieky, aj na jednotlivé choroby. Vieme, že etnické skupiny taktiež vykazujú odlišné reakcie na ochorenia aj lieky. Nedávno sme sa dozvedeli, že dokonca jednovajčné dvojčatá taktiež reagujú iným spôsobom na ochorenia liek. Ak niekto tvrdí, že zvierací model ktorý sa geneticky upravil na to, aby e, by povedal ľudskému. Opýtajte sa ich, e, ako geneticky modifikovaní musíte byť na to, aby ste boli e, natoľko rovnakí s ľuďmi ako dve jednobajčné dvojčky. Ak tieto dvojčky nereagujú rovnakým spôsobom, tak je vylúčené, aby akýkoľvek akákoľvek zvieracia vzorka dokázala dôryhodným spôsobom naznačiť eh, vývoj u ľudskej bytosti. Taktiež vieme, že väčšina liekov buď eh, nejako nezaberá, alebo ju dokonca neznáša um, ľudský organizmus. Ak sa nemýlim, ešte mám nejaký čas v dispozícii. Povedali mi, že mám 16 minút konkrétne. Prepačte. Mám pripravenú Ah, that's good. We'll skip that. Mal som vlastne pripravenú 16-minútovú prezentáciu. V tejto iniciatíve ide aj o vedecké a etické aspekty. Neexistuje žiadny vedecky podložený dôkaz o tom, že by tieto pokusy na zvratách boli užitočné. Pre ľuďom prepášte mi, že som prekročil čas. Zdá sa, že tu boli problémy v komunikácii. Ešte raz ďakujem za pochopenie, za pozornosť. Przechodzimy do wypowiedzi pytań ze strony pani i panów posłów. Dziękujemy. Teraz przejdziemy k otázkam a V tej k diskusii máme tu zastupcov jednotlivých výborov a tiež máme konkrétny vymedzený čas pre jednotlivých poslancov Pani Aguilera, dve minúty, prosím, maximálne. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Najskôr chcem zablahoželať organizátorom a signatárom tejto Európskej občianskej iniciatívy. Myslím, že je to veľmi záslužná činnosť a veľmi si cením túto ich E, iniciatívu. Veľmi pozorne som si vypočula doterajšie prezentácie a budem aj nasledujúce veľmi pozorne počúvať. Chcem oceniť aj e, všetkých e, vedeckých pracovníkov, výskumníkov, ktorí sú tu dnes prítomní. Myslím, že aj oni výrazne prispievajú k tomu, aby sa zlepšovala naša kvalita zdravia a života. A mám na mysli naozaj všetkých vedcov a výskumníkov, dokonca aj tých, ktorí vykonávajú testy a pokusy na zvieratách. Naozaj všetkých. Ja nie som odborníčka, ani na výskum, ani na pokusy na zvieratách. Snažila som sa zhromaždiť čo najviac informácií o tejto téme. Stretol som sa s zastupcami vedeckej obce, výskumníkmi. Tiež som eh, vycestovala do Granady. Zúčastnila som sa eh, taktiež návštevy výskumného centra Granátskej univerzite. Ja snažil som získať naozaj všetky informácie, ktoré boli k dispozícii, ale ešte stále mám dosť podstatné pochybnosti. Napríklad smernici 63 lomeno 2010, ktorú chcete ehm, týmto zrušiť, sa stanovuje konkrétny cieľ asi C: nahradiť pokusy na zvieratách. Ja si myslím, že teda smernica má podľa môjho e, skromného názoru e, správny cieľ. E, zviera, ako ste povedali, nemôže nahradiť žiadny iný živočišný druh, ale taktiež sme si vypočuli presný opak. Počula som aj vaše argumenty, ale aj rôzne iné argumenty, ktoré tvrdia práve opak. Teda zdá sa, že sú isté pochybnosti v radoch vedeckej obce. Nie je zrejme jednoduché nahradiť pokusy na zvieratách akýmkoľvek iným dostatočným modelom. Myslím si, že smernica je rozumná v tom, že chce postupné eh, odstavovanie pokusov na zvierat. Prosím, ak dostanete opäť slovo, prosím, povedzte, eh, kedy si myslíte, že by bolo možné úplne eh, odstraniť všetky pokusy na zvierat. Podľa mňa to nebude možné. Ďakujeme pekne. Pán poslanec Januš Vojčechovský, dve minúty, prosím była grupa, grupa zgłosiła. W takim razie dziękujemy. Pan poseł Hausling. Pán e, Hojšling je ako ďalší, keďže e, predchádzajúca skupina ECR nežiadala slovo. Ďakujem pekne. Neviem, či mám teraz e, preto 3 minúty k dispozícii. Chcem sa poďakovať autorom tejto iniciatívy. Myslím, že aj keď v Európe celkom iste sme lepší v mnohom inom, musíme na tom politicky naďalej pracovať aby sme okolnosti ešte viac zlepšili, eh, pretože eh, eh, čísla hovoria niečo iné. Využívame 11,5 milióna zvierat v zvieracích pokusoch a to predstavuje len zhruba polovicu milióna zvierat menej ako číslo z roku 2008 a ešte stále eh, až 7 tisíc primátov eh, používame na tieto pokusy. Toto všetko sú čísla, ktoré sa musia eh, naliehavo znížiť. A teraz sa ešte dostávam k tomu, či tento, či tento model môže fungovať. Ja si myslím, že to nie je ešte záverečná možnosť. 92% v lekárskej oblasti zlyháva pri prvých štúdiách 30 až 40 sa potom musí stiahnuť e, z týchto medicínskych produktov kvôli vedľajším účinkom. Teda zvieracie pokusy e, nie sú dostatočne silné vo svojej vypovednej hodnote. Ale napríklad počítačový model, keď si vezmeme alternatívu, to sa dá využiť ako náhrada mnohého. Máme aj dispozícii rôzne dáta, tým by sme mohli e, nahradiť výskum namiesto Ehm, zvierat, môžeme využívať ehm, rôzne vzorky. Chcem sa opýtať, či už sme eh, dostatočne v takom pokročilom štádiu, či by sme dokázali povedať, že máme dostatok alternatív a či ich dokážeme aj využívať. Či už sa eh, dostatočne eh, pohol výskum vpred v tomto smere aby sa mohlo opustiť od zvieracích pokusov. Ešte jedna otázka. Smernica, o ktorej tu hovoríme, podľa mňa E, sa nedá ešte nahradiť, pretože si musím uvedomiť, že tieto smernice smernici sú aj pravidlá ochrany zviera, teda bolo by potom potrebné pokryť to niekde inde, v nejakej inej právnej úprave. A ešte otázka, ak dovolíte, e, taká konkrétnejšia. Myslíte si, že je vo svete niekde nejaká kontrolná alternatíva, ktorá sa, by sa mohla využiť a či by sme sa jedného dňa mohli dopracovať k tomu, že by sme už nemuseli používať žiadne zvieratá vo výskume a v pokusoch. To by nás zrejme všetkých potešilo. Ďakujem. Pani posluch Hazakamp. Pani Hazakamp. Ďakujem pekne. A ďakujem aj predkladateľom. E, chcem sa im poďakovať za to, že, ja, že sa ujali tejto iniciatívy na túto dôležitú tému. Ešte stále je tu veľké znepokojenie u ľudí, keď počúvajú o pokusoch na zvieratách, na psoch, mačkách a tak ďalej. Toto sú len niekoľké zvieracie druhy, na ktorých sa vykonávajú pokusy. Väčšina pokusov sa vykonáva mimo prešiel do transparentnosti mimo pohľadu verejnosti. Ak by o tom ľudia vedeli, tak by boli ešte rozhorčenejší. 12 miliónov zvierat každoročne využíva na pokusy len v Európe a to je len 10 celkového počtu zvierat, ktoré prídu o život v laboratóriách sú tu rôzne prepitočné zvieratá, tzv. A taktiež sú tu zásahy do rozmnožovania, taktiež dochádza k výraznému nárastu pokusov na zvieraté eh, v iných regiónoch. To je podľa mňa eh, veľmi zarážajúce. Sú to predsa mm, tiež eh, bytosti, živé bytosti zaslúžia si našu ochranu. Myslím, že ak si uvedomíme, že mnoho z týchto testov je tak či tak zbytočných, tak je to o to absurdnejšie. Mnohí hovoria o E, predviditeľnej hodnote e, pokusov na, zvierach, e, na zvieratách. Vypočuli sme si od našich hostí, že je tam veľmi obmedzená miera využitia týchto výsledkov. Tvrdí sa niečo, čo vôbec nie je pravda, že to zvyšuje bezpečnosť ľudských bytostí. Meer data-uitwisseling tussen wetenschappers. Podľa mňa by bolo vhodné, keby sme mali prísnejší dohľad, prísnejšie pravidlá a aby sa taktiež dodržiavali v praxi Okrem eh, tých eh, mm, troch eh, pojmov na R, možno by tam mohol byť aj ďalší pojem a síce náhrada nového domova. Teda ak sa tieto zvieratá už nebudú využívať na pokusy ako pokusné králiky, možno by mohli nájsť niekde veselší život niekde inde. U niekoho iného. Ďakujeme pekne. Teraz pán Marko Zulo. Grazie Presidente, grazie relatori, che sono intervenuti. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať všetkým našim hosťom a tým, ktorí organizovali, zorganizovali toto. Túto iniciatívu máme viac ako milión podpisov a teraz môžeme teda e, diskutovať o tom, či sa nám podarí zrušiť smernicu o pokusu na zvierach. Táto iniciatíva je veľmi užitočným nástrojom, pretože podľa mňa zvyšuje účasť občanov na politike a dúfam, že sa bude využívať čoraz väčšej miere. Aby som sa vrátil teraz samotnej téme, chcel by som sa sústrediť na tému podpory nových predvedateľných eh, foriem eh, testovania pokusov bez využitia zvierat. Mm, toto sú veľmi progresívne metódy. Musia prejsť procesom schvaľovania tak, aby boli dostatočne relevantné a dôveryhodné. Tieto postupy e, sú dosť dlhavé a prísne. Mm, celý tento proces môže trvať až 10 rokov a iste si viete predstaviť, že je to spojené s e, obrovskou mierou E, byrokracie a taktiež finančnými nákladmi. Teda tieto alternatívne modely mm, si kladú za cieľ nahradiť e, tradičné modely vychádzajúce z využitia zvierat, pričom e, zvieracie pokusy sú súčasťou legislatívy a nemusia absolvovať celý tento zdlhavý, zložitý proces schvaľovania, aj keď sme si vypočuli, že mnoho štúdí dokázalo, že pokusy na zvieratách nevždy fungujú. Nevždy sú to modely, ktoré boli relevantné pre ľudské bytosti. Myslím, že je tu trošku e, nespravodlivá súťaž medzi týmito metódami. Tieto inovatívne, nové metódy čelia e, takéto veľké prekážke, pričom tradičné metódy e, to majú mnoho ľahšie. Chcem sa teda obrátiť na komisiu, chcem ju požiadať, aby prehodnotila tento postup, aby sa urýchlil proces schváľovania nových eh, metód, ktoré nevychádzajú z užívania zvierat na pokusy. Ďakujeme pekne. Ďalej eh, nasleduje pani poslankyňa Grostet na 4 minúty. Zastupuje totiž výbor Envy aj ITRE. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som sa najskôr vyjadriť k smernici 63 lomeno 2010. Zastupca Európskej komisie spomenul už smernicu a, a konkrétne citoval článok 4, ktorý vysvetľuje, že členský štát musí zabezpečiť riadne plnenie tejto smernice a taktiež musia prebiehať potrebné kontroly. Isté, že chcem chrániť zvieratá, aj blaho zvierat, ale čo sa týka regulačného rámca tejto smernice, je tam mnoho rôznych eh, morálnych prekážok, ktoré sa budú musieť prekonať a pravidlo troch R, teda menej využívať zvierat na zvieracie pokusy, e, taktiež snaha využívať zvieracie pokusy iba ak nie sú žiadne iné alternatívy, teda náhrada a znižovanie redukcie a taktiež e, znižovanie miery utrpenia zvierat pri týchto pokusoch. O tomto sa teda diskutovalo, keď sme vypracovali túto smernicu. Smernica nám umožňuje dosiahnuť rovnováhu medzi blahom zvierat a vedeckým pokrokom, tak aby Európa mohla byť naďalej v popretí biomedického výskumu. V roku 2017-18 sa plánuje revízia tejto smernice. Je dôležité preto, že musíme potom zohľadniť eh, aj vedecký eh, vývoj v tejto oblasti. Ja by som bola radšej, keby tieto zvieracie pokusy prebiehali v Európe, keď nemáme prísne štandardy, ako keby prebiehali v iných regiónoch sveta, kde tie normy sú o mnoho um, voľnejšie. Ja si totiž myslím, že ak budeme veľmi prísni na tieto pokusy na zvieratách, ak ich zakážeme, tak tieto testy prebehnú jednoducho niekde inde v Ázii, na iných kontinentoch, kde e, sa vôbec nekladie dôraz na blaho zvierat, kde neprebiehajú žiadne kontroly. Tiež e, sa chcem vyjadriť e, k niektorým argumentom, ktoré tu zazneli. Niektorí rečníci totiž e, sa vyjadrili, že testy na zvieratách dokonca ohrozujú ľudské zdravie. A aktuálny legislatívny rámec chce presadzovať e, hľadanie nových alternatívnych metód výskumu. Nikto to nechce nejako potláčať. Táto smernica rozhodne nechce tento vývoj potláčať Sú tu konkrétne výsledky, ktoré sú nepopierateľné, e, vychádzajú zo zvieracích pokusov, napríklad kmeňové bunky, ďalej, e, čo sa týka transplantácií rôznych e, foriem liečby Parkinsonovej choroby, taktiež mitochondrické darovania, ktoré boli nedávno povolené v Veľkej Británii, toľko niekoľko príkladov a toto všetko sa podarilo práve vďaka tomu, že prebiehali pokusy na primátoch, ošípaných e, a hlodavcoch. E, nepočuli sme tu vôbec nič od pacientov. Pacientov, ktorí práve e, vďaka týmto pokusom získali potrebnú liečbu, musí hľadať alternatívne možnosti, napríklad čo sa týka krvi z popočníkovej šnúry. Isté, že toto všetko musíme skúmať, ale ak žiadne alternatívy neexistujú, tak si musíme jednoducho otvorene povedať, že pokusy na zvieratách ešte stále potrebujeme, aj keď to nikomu nespôsobuje žiadne potešenie. Celkom e, iste vás musím ubezpečiť, že laboratória, v ktorých tieto testy prebiehajú, si to tiež um, nejako nepochvaľujú. Ako sa dá podľa vás vysvetliť všetká tá miera úspechu v liečbe po pokuse na zvieratách, ktoré nám pomohli zachrániť ľudské životy? Ako to prosím vás, môžeme teda zakázať. Áno, hľadajme alternatívne riešenia, ale v súčasnosti ešte stále potrebujeme túto smernicu e, číslo 63 lomeno 2010. Państwa, e, bardzo proszę o unikanie tego typu. E, Chciałbym Was pożądać, abyście sa s takýmito emocionálnymi vyjadreniami e, skôr zdržiavali. Pani Grostec hovorila teda za Intre a Envy a ako ďalší dostane slovo pani Cabezon Ruiz. Nech sa páči, ona je tu za Envy a Itre. Máte 4 minúty. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, aj ja by som sa chcela poďakovať tým, ktorí demokratickým spôsobom túto diskusiu v parlamente umožnili. Chcela by som byť však otvorená a ja sama som lekárka a vyznám sa z lieče, vyznám sa pokiaľ teda ide o liečenie a možné efekty liečby. Vychádzajúc z vlastnej skúsenosti by som sa spýtala nasledovné otázky. Aj mne tak ako aj všetkým tu prítomným by sa viac páčilo, ak by sme neboli nútení k tomu, aby sme jednoducho upotrebovávali pokusy na zvieratách, pokiaľ ide o výskum ohľadne liečby pre, na choroby. Ale bohužiaľ ešte nemáme rozvinuté alternatívne metódy na liečbu všetkých chorôb a v niektorých prípadoch jednoducho to pravdepodobne asi nikdy nebude realita. Napríklad pokiaľ ide o retinu alebo pokiaľ ide o experimenty in vitro, Takže alternatívy bohužiaľ zatiaľ v niektorých oblastiach nemáme. Napríklad alternatívne mobily, pokiaľ ide o kmeňové bunky. To sú alternatívy, ale bohužiaľ nie pre všetky ochorenia. Zatiaľ sú tu napríklad také problémy ako skleróza, multiplex a iné ochorenia, kde jednoducho nemáme inú možnosť, ako robiť pokusy na zvieratách. A my musíme zabezpečiť predovšetkým zdravie pre ľudí a preto sa musia robiť takéto pokusy, samozrejme za dodržiavania všetkých prísnych e, etických pravidel. A takýmto spôsobom sa napríklad umožnilo rozvinúť viaceré očkovacie látky, ktoré ukončili šírenie sa viacerých smrteľných chorób. Takýmto spôsobom sa vyvinul inzulín, alebo sú tu takisto liečiva na niektoré druhy rakoviny. Máme samozrejme určité právne rámce, v rámci ktorých sa to celé deje. Bolo tu už povedané, že pokusy na zvieratách sú zbytočné, pretože tu nie je tá predvídateľnosť pre ľudí, ale to je iba jedna fáza. Uvediem konkrétny príklad. Čo by sa napríklad bolo udialo, ak ak by sme mohli skúšať rôzne medikamenty na zvieratách, a možno by sme mohli sa vyhnúť viacerým katastrofálnym ochoreniam, aj tá genetická neidentickosť pripúšťa, že niektoré z týchto modelov neprinášajú konkrétne výsledky. Viaceré veterinárne e, liečivá vlastne takisto vzýšli z výskumu na zvieratách a ktoré sa uplatňujú práve v niektorých oblastiach aj pri boji proti chorobám ľudí. Takže genetická identita nie je jediným argumentom. neexistuje žiadna 100% spolahlivosť, ale nemôžeme spochybňovať zase všetky výsledky. Napríklad sa tu uviedlo, že niektorý počet chorôb narastá, to sa dalo do súvisu s pokusmi na zvieratách, ale ľudské zdravie nesúvisí s eh, pokusmi na zvieratách. Zhoršovanie eh, zdravia ľudí má iné príčiny. Takže chcela by som povedať, že tá smernica, ktorú máme, to je najlepšia smernica, akú sme mohli dosiahnuť celosvetového hľadiska, je najpokrokovejšia, ktorá vlastne zabezpečuje najviac blaho zvierat a preto by som chcela povedať, vychádzajú z kritickej revízie, tak ako ju plánuje komisia v kontexte kontrol v jednotlivých členských štátoch a v snahe nájsť alternatívy. Bohužiaľ zatiaľ ešte tieto alternatívy nemáme, takže zamyslite sa nad tým, aké by boli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 Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ďakujem, že tu máme takúto občanskú iniciatívu. Myslím, že to je dobrá diskusia, avšak treba tu objasniť jednu vec. Počuli sme tu dvoch rečníkov, ktorí tu reprezentujú túto iniciatívu. Vychádzajú z určitých obav pre zdravé, pokiaľ ide endokrinné disruptory a hovoria tu o viacerých záležitostiach, o pokusoch na zvieratách, potom zase hovoria o vyvisekcii, čo je špecifická časť výskumu na zvieratách. Ja by som sa chcel venovať práve tomuto problému. Ako vlastne e, pristupujete k tejto problematike, pretože to je skutočne široká paleta, ale musíme k tomu pristúpiť v rámci tých podmienok, ktoré tu máme. Smernica z roku 2010 vychádza práve z týchto základov. Snaží sa zabezpečiť to, aby sme nerobili pokusy na zvieratách, ako to povedali aj predchádzajúci riešení rečníci. Ja takisto som z oblasti biotechnológie, ja som robil PhD z tejto oblasti, takže by sme sa mohli venovať týmto otázkam spoločne pri káve. Ale myslím, že tá prezentácia pán Grig ako keby jednoducho zrušila všetku možnú prediktibilitu, ktorú tu máme. A to je taká dosť fundamentálna kritika. Ak by sme tu nemali takéto prediktívne možnosti, ani napríklad v prípade pokusov na ľudí, tak vlastne sa zastavia všetky vedecké výskumy, ktoré sme tu mali a dostávam sa k tomu, čo povedala pani Grostel. Zabezpečili sme pokrok vo vede, v zdravotníctve, v rozvoji liekov a využívali sme napríklad tieto zvieracie modely. Nie je to samozrejme dokonalé. Snažíme sa ale pochopiť, ako sa choroby vyvíjajú a niekedy takéto modely potrebujeme na to, aby sme jednoducho mohli postupovať v rámci liečby. Pretože všetky tieto modely sú v podstate základom pre údaje, ktoré máme z predchádzajúcich pokusov na zvieratá, ako by sa dalo vychádzať z tých údajov, ktoré ste vlastne vyspomenuli, napríklad pokiaľ ide o určité vplyvy liekov na organizmus. Takže aj ten rámec, ktorý tu máme, umožňuje snahu e, vyhnúť sa pokusom na zvieratám. A myslím, že tá revízia komisie bude veľmi dôležitá, pretože toto sa ešte bude musieť implementovať v jednotlivých členských štátoch nie všade sa to implementuje rovnako, budeme musieť urobiť všetko preto, aby sme na úrovni Európy mali najvyššie štandardy, pokiaľ ide o výskum e, robený na zvieratách, ale som proti tomu, keď sa tu povie, že takýto výskum na zvieratách nepomôže pri zlepšení liečby ľudí. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo ďalší rečník. Nie Nieobecny. Nieobecny. W takim razie E, jeśli chodzi, poprosimy o odniesienie się eksperta. Tak, a teraz dostanę słowo za naši odbornicy. Predsa len sa hlaste, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Ja som prišla trochu neskôr, pretože som už bola na iných zasadnutiach. Ja som chcela spomenúť iba následovné. Venovať sa otázke tomu, ako e, to venuje, ako to vníma naša politická strana laboristi v UK, v Spojenom kráľovstve. My podporujeme tieto smernice, pretože si myslíme, že to je zlepšenie našich predpisov, ktoré máme a musíme robiť všetko preto, aby členské štáty podporovali alternatívne metódy na národnej úrovni, aby sme podporovali ten princíp 3T, to znamená náhrada, zníženie a zníženie počtu zvierat na takéto účely. Napríklad minulý február na národnej úrovni vláda si stanovila stratégiu u nás, a pokiaľ ide o plnenie týchto cieľov, ale neboli tu obsiahnuté žiadne ciele, ktoré by sa napríklad týkali procesu znižovania toho počtu, ako sa to bude implementovať v realite. Takže moja otázka je nasledovná. Je to celkom konkrétne, pretože mali sme tu veľké množstvo e-mailov, zo viacerých strán a ako poslankyňa by som chcela pochopiť možno lepšie, že aké alternatívy teda existujú e, proti vivisekcii, pokiaľ ide napríklad o neurologické problémy, ktoré sa liečia u ľudí, ako napríklad skleróza multiplex. Aké praktické riešenia by sme mali na národnej úrovni podporovať v členských štátoch na to, aby sme urobili všetko preto, aby tie princípy, tie tri RK, aby tieto skutočne boli implementované v plnej miere vo všetkých členských štátoch. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz zostane slovo pán Grig. Máte 3 minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne. <laughs> Budem sa snažiť hovoriť nie dlhšie ako 3 minúty. Bolo by nerozumné očakávať, aby ste všetci pochopili v plnej miere všetky vedecké témy, ktoré som v takéto stručnej miere, v podobe tu na, nad, čo to leso napísal viacero vedeckých článkov a málo vedcov jednoducho nech rozumie môjmu stanovisku, ale musíme si uvedomiť, že e, takýmto spôsobom sa blíži e, spoločnosti vo všeobecnosti. Ak skutočne chceme, ak Európska komisia chce pomôcť ľuďom s neurologickými ochoreniami a chce skutočne riešiť túto ich situáciu čo možno najefektívnejšie, tak Európska komisia musí jednoducho musí vyhodnotiť tú iniciatívu patričným spôsobom tak e, proponenti tejto iniciatívy, ako aj ja, by sme mali mať možnosť vyargumentovať našu stránku a mali by sme mať možnosť vyjadriť sa k všetkým tým témam, ktoré tu boli dnes spomenuté. Ja sa tejto téme venujem už relatívne dlho, ale komunita, komunita, ktorá sa venuje a zastáva pokusy na zvieratách, jednoducho nie je prípustná k diskusie, sú dosť takí uh, e, rázni. Tak, Treba sa pozrieť na možnosti, ktoré nám v súčasnosti veda ponúka. Bolo by dobre, ak by experti v jednotlivých oblastiach ktorí sú spomenutí na jednotlivých e, priesvedkách, ako som to spomenul, aby sa oni vyjadrili k môjmu stanovisku a potom môžeme jednoducho mať diskusiu ohľadne všetkých týchto problémov, ktoré tu boli takýmto spôsobom nastolené. Dovolte mi však povedať nasledovne. To, čo sme tu napríklad počuli dnes zo strany všetkých rečníkov, to sú všetko iba účinné údajné informácie o tých pokusoch na zvieratách. Ja by som napríklad mohol povedať, že som bol na mesiaci, ale uvedomte si, že ja som na mesiaci <laughs> nikdy nebol. A ako vedec, a ako niekto, kto je trochu aj sa venuje histórii, tak si treba uvedomiť, že ja vždy, keď som sa venoval výskumu tomu, že kde sa v minulosti jednoducho najväčšie prielomy v dejinách e, ľudstva udiali, tak treba si uvedomiť, že pokusy na zvieratách nezohrali nikdy takú dôležitú úlohu, ako jej pripisujeme. Nie len, že teda nezohrali úlo, nejakú vážnu úlohu v tejto histórii ľudstva, ale treba povedať, že skôr boli zavádzajúce. Napríklad pokiaľ ide o HIV, alebo pokiaľ ide o kiahne, alebo vakcína na kiahne, Mali by sme vakcínu oveľa skôr, ak by jednoducho výskumy na zvieratách neboli nás zavádzali. To je iba jeden z príkladov, ktoré tu máme. Napísal som 5 kníh, ktoré obsahujú viacero iných príkladov, takže jednoducho nemusíte veriť mne, nemusíte veriť niekomu inému, môžeme tu 3 týždne skutočne diskutovať o týchto problémoch, na to, aby ste vy poslanci Európskeho parlamentu a komisie mohli urobiť rozhodnutie, ktoré bude vychádzať z patričných informácií.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 as, as a veterinary surgeon, um, I say to people that I would not test. Ako veterinárny chirurg jednoducho si uvedomujem, že uh, ne, nemôže, nemôžu sa používať lieky, ktoré sa používajú na koňoch, a neskôr na papagájoch. A jednoducho to sa nedá. Otázka je, prečo jednoducho uh, skúšame lieky na zvieratá, ktoré sa majú neskôr používať potom na ľuďoch. To je nelogické. Ja som členom viacerých etických komisí a je frustrujúce pre mňa, ako aj pre mojich kolegov, že nie je možné spochybniť validnosť tohto modelu na zvieratách. Stále mi hovoril, že sa mám držať toho modelu troch eriek. Jedno z toho vychádza tá smenica, že nemôžeme zájsť nad rámec týchto hraníc, ktoré sú stanovené týmto modelom. Takže nemôžem v podstate spochybniť tú validnosť takéhoto modelu výskumu na zvieratách. Výskumy sa robia predovšetkým na myšiach a predovšetkým ten výskum sa venuje výskumu rakovine. A ten výskum je obmedzený na ľuďoch tým, že sa nemôže robiť na ľudských bunkách. Ale otázka je, mali by sme skutočne venovať viac energie a peňazí e, výskumu na zvieratách, keby sme mohli zlepšiť technológiu, kde by sme mohli vychádzať z konkrétnych vzoriek ľudského organizmu. Ja si myslím, že tá smernica jednoducho sa aj nepodarilo e, venovať sa patričným spôsobom otázke validnosti týchto výskumov na zvieratách pre ľudí, pretože ako každý e, výskum na zvieratách, ktorý je vlastne vyargumentovaný tým, kde sa uvádza, že ten pokus napríklad prebehne na konkrétnom zvierati, a preto zviera sa nájde vlastne to liečivo. Môžeme hovoriť o viacerých chorobách, či ide Parkinsona, alebo Alzheimer, alebo skleróza multiplex. Všetky tie vedecké literárne člá, literá, odborné články poukazujú na to, že tá možnosť, že tento základný výskum, že tento základný výskum jednoducho nemôže byť aplikovaný na ľuďoch, hoci sa stále poukazuje na to, že to bude použité na ľuďoch, tak vlastne tie výsledky sú také, že tie výsledky korelácie sú na úrovni 0,004% keď porovnáme výskumy na zvieratách a na ľuďoch. Tak je to skutočne efektívny spôsob využenia našich finančných prostriedkov a energie. Takto chceme postupovať ďalej. Ja si myslím, že tomu tak nie je. A tá smernica vlastne podkopáva verejnú dôveru, pokiaľ ide o zoskupenie tých jednotlivých vedeckých komunít, ktoré sú na prospech, ktoré vyjadrujú svoju podporu e, výskumu na zvieratách, ale jednoducho nepripúšťajú žiadnu alternatívu. Ak by to aj pripúšťali, tak tá definícia nejaké alternatívy tu jednoducho neexistuje. Ak, si, ak chcete jednoducho niekoho E, z týchto výskumníkov, ktorí robia pokusy na zvieratách, dostať na súd a chcete od neho dosiahnuť, aby skutočne robil e, výskum, na, ktorý bol na prospech ľudí, tak by ste museli skutočne nájsť dobrých advokátov. Treba povedať, že majú to všetko v rukách tí, ktorí sú za pokusy na zvieratách. Ďakujem pekne. Týmto sa dostávame na koniec toho prvého kola otázok a odpovedí. Ja by som sa ešte raz chcel poďakovať našemu odborníkovi a pokiaľ ide o druhé kolo, tak tu dostane slovo pani profesorka Françoise Barre Sinusi, ako som už povedal, je nositeľkou Nobelovej ceny, takže pre nás veľkou odsťou, že ste medzi nami všetkým nám závisí, e, ide o to, aby sa dodržiavali princípy ochrany zvierat. My si uvedomujeme, že to je absolútne kľúčové. Zvieratá sa pri pokusoch využívajú na to, aby sme získali viacero poznatkov, aby sme lepšie pochopili, ako funguje ľudské telo, aby sme lepšie pochopili, ako funguje zviera, telo zvierata. Ide nám o to, aby sme pochopili to, ako, sa, ako vznikajú choroby, ako by sme sa aj mohli vyhnúť. A to sa týka tak e, zdravia zvierat, ako aj zdravia ľudí. Avšak okrem toho tu máme ešte aj vedecké metódy, ktoré sa využívajú bez toho, aby došlo k použitiu a uplatneniu pokusov na zvieratách. A o týchto metódach budeme tu hovoriť. Zároveň si však musíme uvedomiť aj tú skutočnosť, že aké výhody konkrétne sa dajú dosiahnuť ak by sme napríklad sa vzdali pokusov na zvieratách v plnej miere. Aké by boli teda tie vedecké výskumy a výsledky tohto výskumu, ktoré sa dajú dosiahnuť. Takže ešte raz, teraz zostane slovo pani profesorka, je tu medzi nami, skutočne sa veľmi tešíme, že prišla medzi nás a že nás postila svojou prítomnosťou. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Chcem sa v prvom rade poďakovať za toto pozvanie. Takže ešte raz vám chcem poďakovať za vaše pozvanie, že sa môžem zúčastniť tohoto verejného vypočutia a že môžem s vami hovoriť o mojich názoroch, pokiaľ ide o výskum, pokiaľ ide o výskum na zvieratách a o výskum, ktorý sa týka jednotlivých doplnkových modelov ako už vlastne bolo skonštatované, a ako sa to opakovalo krát, že výskum by mal prebiehať určitým spôsobom, aby sa podarilo dosiahnuť výsledky. V zásade takto sa snažím už postupovať 30 rokov. Ale chcela by som povedať, že je to zložitý proces, a pokiaľ ide o ten výskum v jednotlivých fázach, je dôležité to mať určité modely. Takže prečo teda tieto modely e, týkajúce zvierat sú relevantné pre ľudí a výskum hlavne ľudí? Áno, hovorilo sa o tom, že sú tu isté genetické rozdiely medzi zvieratami. Podľa mojich informácií, pokiaľ ide o človeka, a myšne je tam 100% súlad, ale je to okolo 90%. Pokiaľ genetický súlad, vlastne už sa podarilo skonštatovať, že pokiaľ ide o ľudí a cez zdieľame fyziológiu orgánov, je to veľmi podobné. V zásade sa už skonštatovalo, že mnohé choroby sa týkajú ľudí a rozličných živočíšnych druhov. Ide o diabetes, rakovinu, ochorenia centrálneho systému, imunitného systému a potom mnohé infekčné ochorenia, vrátane AIDS. Pokiaľ ide o veterinárne lieky, 90% z nich sú podobné, nepoviem úplne identické, liekom, ktoré sú vyvinuté pre ľudí. Prečo tieto modely vychádzajú z zvierat sú veľmi dôležité z hľadiska výskumu aj ľudí. Dobre, sú to určite modely a nemôžete očakávať, že pokiaľ ide o modely, že to bude identické. Samozrejme, tieto modely, tieto zvierat nebudú identické so zvieratami. Nemôžeme tvrdiť, že modely týkajúce sa jednoho živočíšneho druhu budú identické pre druhé. Sú tam isté rozdiely a je veľmi dôležité toto zohľadniť. ale je tam množstvo podobností. Nesmieme zabúdať, a už sa to aj skonštatovalo, rozdiely medzi ľuďmi vysvetľujú niekedy aj to, prečo ľudia reagujú veľmi rozdielným spôsobom na ochorenia, veľmi rozdielným spôsobom na tie isté lieky, na tú istú terapiu. To isté sa týka konec koncov aj zvierat. Ide tu o tú diverzitu týkajúcu sa zvierat. Pokiaľ ide o tieto modely týkajúce sa zvierat, samozrejme e, tam je čistý vývoj, sa ich podarilo zlepšiť. V minulosti je tam určitý vedecký pokrok a sú čoraz podobnejšie ľudským chorobám, a teraz tu máme sofistikované neinvazívne technológie, ako napríklad radiológia. A to preto, aby sme vykonávali rozličné štúdie. Podarilo sa dosiahnuť značný pokrok vďaka týmto modelom. Nechcem to vymenovať všetko. Mnohé veci už hovorili, ide napríklad o liečenie e, diabetu alebo očkovacie látky. Spomínala sa tu už obrná mých informácií, pokiaľ ide o vakcíny pre hepatitídu a obrnu. Ukázalo sa, že môžu byť účinné na základe živočitných modelov, takže nesmieme zabúdať na to, že to, tieto očkovania e, zabránia tomu, aby 2 až 3, 3 milióny ľudí zomreli a myslím si, že musíme ďalej pokračovať v výskume a v vakcinácii. Pokiaľ ide o AIDS, ja skutočne viem, čo sa vykonalo, pokiaľ ide o HIV a pokiaľ ide o tieto modely, určité modely od polovice 80. rokov. Áno, máte pravdu. Tieto údaje neboli všetky úspešné. Spomínali ste 100 vakcín, nie je teraz konkrétne číslo. Ak sa ukázalo niečo z toho je účinné na opiciach, Nemusí to byť účinné na ľuďoch. Prečo je to tak? Kde tu tie živočišné modely? Máme tieto modely kritizovať? Ale máme kritizovať vedu. Ukázalo sa, že ak sa zaoberáte detailne tým experimentom, pokiaľ je výskum pre vakcínu HIV, na začiatku sme nemali ten správny model, nevyužívali sme ten správny vírus, Nevyužívali sme správne miesto v pichu, tak eh, jednoducho boli tam určité nedostatky, pochybenia. Už som vravel, že to povedal som značný pokrok a môžem teraz konštatovať, že napríklad pokiaľ ide o nejaké protilátky, ktoré sa vyvinuli vedcami Existujú už v tejto fáze určité údaje, ktoré sa preukázali na živočišných modeloch a sú efektívne, pokiaľ ide o redukciu rezervoáru pre HIV, tak ako to označujeme. Ide o to, aby vlastne sa tu dosiahol určitý pokrok. Vieme, ako tu fungujú určité modely na makakoch, je možné obmedziť to rezervoáry a sú tu údaje, ktoré boli potvrdené na ľuďoch. Takže keď hovorím o týchto skutočnostiach, idem iba o to, že nepotrebujeme tieto modely, majú isté nedostatky. aj podobné alternatívne modely majú nedostatky, takže pokiaľ ide alternatívne metódy, ktoré máme momentálne, to je in vitro, e, bunkové kultúry a tkanivové kultúry a in silica, počít, tačové modely. Pracuje sa na tom, vyvíja sa to a stále sa to zlepšuje. Veci na tom pracujú. Konec koncov už sa pomerne intenzívne využíva vedcami. V našej krajine vo Francúzsku 80% výskumníkov, ktorí využívajú živočišné modely, začali najprv využívaním alternatívnych metód. A Ide o to, že nemáte jednoducho žiadnu možnosť výberu. Ak chcete pokračovať, chcete rozvíjať, získavať údaje, ktoré by teda mali potvrdiť alebo nie tie údaje, ktoré ste získali alternatívnymi metódami. To samé nedostačuje, lebo vieme, že pokiaľ ide o tieto modely, alternatívne modely, oni mne odzrkadľujú tú veľmi zložitú interakciu medzi tkanivami, medzi orgánmi, ktoré jednoducho sú súčasťou tela. To znamená, že musíme vypracovať lepšie metódy, alternatívne metódy do budúcnosti a jednoducho staviame sa veľmi pozitívne k takémuto vývoju do budúcnosti. Pokiaľ ide o živočišné modely ako také, to nám nebude stačiť. Musíme ísť ďalej, musíme ísť do klinického skúšania na ľuďoch. Sú tu štúdia, štúdie na pacientoch sú veľmi dôležité. Napríklad, pokiaľ je v mojej oblasti, kde pôsobím HIV, a to je v zásade v súlade s tým, o čom sme hovorili v oblasti genetiky, e, vieme, že je tu istý počet pacientov, ktorí sú rezistentní voči e, infekcii HIV, aby mali podiel pacientov menej ako 3% sú odolné voči tomu, aby sa táto choroba rozvinula. To znamená, že pokiaľ ide o toto skúmanie ľudí, sa vypracovali živočišné modely, ktoré vlastne plne odzrkadľujú to, čo sme zistili na konkrétnych pacientoch. Nemáme možnosť výberu a ak chceme zodpovedať tie otázky, ktoré vyplnuli z pozorovania a skúmania pacientov, jednoducho musíme spraviť krok späť, musíme sa vrátiť alternatívnym metódam, musíme si klásť otázky, ktoré sa týkajú e, živočišných modelov a potom sa vrátiť s tým k pacientom a klinickému skúšaniu, aby sme potvrdili hypotézy, aby sme potvrdili aj všetky výsledky, tak in vitro alebo aj in vivo. Takže na záver by som chcela skonštatovať, že tie 3 R a smernica podľa mňa reaguje na to, že skutočne nevyhnutné chrániť zvieratá ako aj ľudí. A to preto, aby sa podarilo dosiahnuť pokrok tak pre ľudí ako aj zvieratá. Chcela by som povedať, že som veľmi zvedavá na výsledky a som veľmi rada, že sú tu pravidlá, ktoré sa týkajú živočíšnych modelov nie je to identické, je to veľmi podobné, pokiaľ je etické pravidlá, ktoré sa týkajú klinického skúšania na ľuďoch. Na záver som chcela vyjadriť isté polutovanie, ktoré sa týka toho, že pacienti tu nie sú zastúpení, aby sme tu mali názory vlastne všetkých. Ako im bola udelená Nobelová cena a tedy som si skonštatoval, keď som mi vrátil množstvo pacientov, že pokúsim sa vykonať všetko v mojich silách, aby som ozrkadlo ich názor. Preto ja sa o to snažím, chcem vlastne ich zastupovať. A som si istá, všetci budete mať pochopenie, pretože ak by sme zastavili výskum na zvieratách, bola by to katastrofa. Bola by to katastrofa tak pre zdravie zvierat ako aj ľudí, preto nesmieme zabúdať, že našou povinnosťou je reagovať na očakávania pacientov, je našou povinnosťou rešpektovať životy ľudí a zvierat a myslím si, že dnes všetci tu vlastne zdieľame konec konca tú istú myšlienku a ako posledný bod by som chcela vyjadriť apel a povzbudiť európske spoločenstvo, aby podporilo silnejšie výskum, pokiaľ ide o alternatívne metódy do budúcnosti, a to preto, aby sme reagovali na tú potrebu, ktorá tu je. Budeme veľmi radi, ak budeme mať takú metódu, ktorá bude naplňať to, čo všetci chceme dosiahnuť. Ďakujem pekne. Ďakujeme pani profesor za to. Ďakujem pekne pani profesorka za skutočne to mimoriadný príspevok. Som veľmi rád, že vlastne ste spomenuli, že sú tu aj očakávania pacientov, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu. A teraz sa dostaneme k otázkam poslankyň poslancov. Najprv dostane slovo pán Mark Tarabela na 1,5 minúty, maximálne 2 minúty. Nech sa páči, máte slovo. Merci, président. Je vais essayer d'être plus bref parce que le professeur... Ďakujem pekne, pán predseda. Pokúsim sa zareagovať stručne, keďže pani profesorka Bare Sinuzi vlastne už skonštatovala všetko to, čo ja považujem za pozitívne. Samozrejme, my máme veľký rešpekt, pokiaľ ide o takéto občianské iniciatívy, ktoré, si vyže, ktoré sú dosiahnuť lepšiu ochranu zvierat, menej utrpenia zvierat. To je všetko v zásade pozitívne, avšak chcel by som podotknúť jednu vec. Totiž potrebujem mať množstvo vysvetlení k téme ochrany zvierat. Ide aj ďalšie témy, ako napríklad podvýživa. Myslím si, že to sú určité veci, ktoré tu musíme vidieť prepojenie. Samozrejme, ide to o to, že musíme rešpektovať rozličné stanoviská. No, vyjadrili sa viacerí prečníci, pani Grostet, pán Debaker, povedali mnohé pozitívne veci. V zásade sa vykonalo značné úsilie na to, aby sa znížilo pokusy na zvieratách a zvýšila ochrana zvierat. Ale povedať tejto fáze, to je zastavte pokusy na zvierat, to bolo kriminálne. Jednoducho e, je dôležité dosiahnuť pokrok a musíme si uvedomiť, že žijeme v svete, kde je vyvíjaný výrazný tlak na životné prostredie. E, je tu E, čoraz dlhšia očakávam dĺžka života, aj vďaka pokroku v oblasti medicíny, ktorý sa dosiahol aj vďaka pokusom na Tak Samozrejme, takéto iniciatívy musíme brať veľmi vážne a tieto stanoviská sú isté legitívne, musíme ich uznať. Avšak musíme uznať aj globálny pokrok, ktorý sa podaril dosiahnuť. Takže existujú to aj viaceré iniciatív, ktoré možno aj kritizovať. Napríklad pokiaľ ide o zavedenie trestu smrti v Európe, už aj tu existujú určitých, určitých aktéry, ktorí podporujú e, tieto e, iniciatívy ako pán Orbán a získajú možno milión e, podpisov tu Európska únia musí byť taká odvážna povedať, nie, takéto niečo nepodporujeme. Takže takéto vyhlásenie, takéto iniciatíva si vyžaduje náš plný rešpekt, ale máme tu aj vedcov, ktorých si musíme tiež vypočuť. Ďakujem. Ďakujem pani posel Hojbuch. Pani posel Hojbuch. Ďakujem pekne pani Hojbuch. Sorry. Uh, herzlichen Dank. Ďakujem pekne. Strana zelených, skupina zelených roku 2009 hlasovala proti tejto smernici, totiž to boli sme toho názoru, že pokiaľ ide ochranu zvierat a podpora alternatívnych metód eh, nesiahla až príliš ďaleko, dokonca v niektorých oblastiach to viedlo zhoršenie situácie. A keď sa hovorí o tom, že naša legislatívna úrovni EÚ je skutočne z globálneho hľadiska vzorom, chcel by sa poukázať na to, že v jednotlivých členských štátoch nie je možné ísť nad rámec tejto legislatívy EÚ a prísť s prísnejšími kritériami. Považujem to za skutočne veľký nedostatok a kladiem si otázku, prečo to tak je. Jednoducho nie je možné, aby tu vznikalo utrpenie zvierat iba kvôli výsledkom výskumov, ktoré vôbec nemôžu byť prenosné na ľudí. Takže vieme, že 9 z 10 zvierat, na ktorých sa vykonali testy určitými preparátmi, následne tieto preparáty vôbec nie sú využité pre humánnu medicínu. Toto je taký klasický príklad že je tu veľké úsilie, veľké vstupy, náklady, veľké úsilie. Už od 80. rokov 20. storočia sa to vykonal istý výskum. Nemáme tu ešte dostatok vakcín. Niečo už funguje na zvieratách, ale ľudia ešte nie. A podobne sa to týka aj genetických zmien na zviera, čím sa snažíme vyvolať umelo isté symptómy. Potom tieto metódy sa patentujú a prostredníctvom tohoto patentovania potom vznikne určitý ekonomický záujem a prostredníctvom týchto ekonomických záujmov sa potom nebráni pokusom na zvieratách, práve naopak sa to skoro pod, skôr podporuje. Sme toho názoru, pokiaľ je tieto nedostatky, je nevyhnutné, aby sa posilnili metódy bez pokusov na zvieratách, aby potom tie výsledky boli lepšie prenosné na ľudí. A chcela by som ešte dodať, vy ste vravili o tom, že sa zlepšili pokusy na zvieratách prostredníctvom vedeckých poznatkov a lepších vedeckých metód. Tieto pokusy na zvieratách sa zlepšili aj preto, lebo mnoho ľudí zazatuje za to, aby toto utrpenie zvierat už nepokračovalo tak, ako to bolo v minulosti. Jednoducho v minulosti bolo tu veľa pokusov, ktoré sa týkali napríklad do kozmetických prípravkov. To už teraz našťastie nie je relevantné a myslím si, že môžeme odbrať tú ďalšiu oblasť. Ďakujem pani posel Senora. Pani Sandra. Eh, yo, eh, en primer lugar, quiero también agradecer y felicitar. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ja sa chcem poďakovať všetkým za túto dôležitú iniciatívu, ktorá umožnila, že môžeme viesť dnes toto vypočutie. Chcela by som povedať, že ja nie som expertom na túto oblasť, ale myslím si, že je veľmi zásadné, aby sa tu e, vypočuli všetky možné názory a vedecké poznatky, a to na tom, aby sa prijali potom príslušné rozhodnutie. Ide ako pristúpime našemu zdraviu a keď si vypočujeme mm, tieto názory, sme vedeli, ako na úrovni Európskeho parlamentu chceme postupovať. Takže je tu táto iniciatíva a ide tu o celkový cieľ zistiť, či tieto živočišné modely a pokusy na zvieratách majú svoje opodstatnenie. A preto je dôležité viesť takú širokú diskusiu, preto, aby sme získali potrebné informácie, zhromaždili, aby sme disponovali všetkými informáciami, ktoré sú k dispozícii veľkým farmaceutickým koncernom, ako aj výskumným laboratóriám, ale problém je, že nemáme názor tým osta- prístup k tým ostatným vedeckým názorom ktoré podľa môjho názoru sú zaujímavé a myslím si, že by to zaujímalo aj našich občanov. Totiž častokrát je to tak, že sa nepristúpi k niektorým otázkam racionálne. A teraz dovolte, aby som položila otázku. Chcem sa spýtať, či je určité prepojenie medzi výskumom na zvieratách a liekami, ktoré sú tak či tak tretou najčastejšou príčinou úmrtia na svete vôbec. Ďakujem. Pani poseł Gardini. Pani poslankyňa Gardini. Hello, I replaced Madame Gardini. Ja nahrádzam pani Gardini, ak dovolíte. Oznámili mi, že môžem hovoriť v jej mene. Cristian Mujer, môžem of European Parliament, Volám sa Kristian e, Bušoj, e, som tu za skupinu EPP. Ja e, chápem ciele občanov, ktorí chcú zastaviť vivisekciu, ale myslím, že musíme diskutovať veľmi seriózne a nie emocionálne. Veľmi si cením vyvážené vystúpenie, konkrétne pani Francois Baresinusi. Naozaj sa domnievam, že právo zvierat vo vedeckom výskume E, taktiež e, napomáha tomu výraznému pokroku a myslím si, že e, aktuálne platný rámec je najpozitívnejším a najpokrokovejším na svete plný zákaz využívania zvierat len bude znamenať, že výskumníci odídu z Európy do iných regiónov sveta. V priebehu rokov využívanie zvierat v tomto výskume umožnilo výrazný posun v mnohých oblastiach liečby ja som posledných mesiacov organizoval dva semináre a minulý týždeň konkrétne sme sa venovali e, téme tiež medicíny za účasti pána Johna Kefiho a pani Jeme mm, Mover, ktorí sú nositeľmi Nobelovej ceny z roku 2014. A tí sa vyjadrili, že bez e, pokusov na zvierat by takéto posunky, ktorým dospeli, neboli možné. Lekári, konkrétne z Aliancie pre biomedický výskum v Európe, sa vyjadrili, že vďaka výskumu na zvieratách sa im podarilo e, získať e, lepšiu liečbu pre ženy s konkrétnymi ochoreniami a taktiež um, sa podarilo zlepšiť liečbu uh, nasledujúcu po infarkte rôzne alternatívne metódy, napríklad využívanie kmeňových buniek a taktiež počítačových dát, ako aj iné formy výskumu, teda alternatívne metódy výskumu, nie sú schopné v plnej miere nahradiť v súčasnosti využívanie zvierat eh, vo výskume. Preto sa domnívam, že v prípade mnohých ochorení vrátane rôznych zložitých eh, eh, zdravotných stavov musíme pochopiť presne, ako reaguje organizmus a preto výskum s využitím zvierat bude naďalej kľúčový. Ďakujem.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 Chcem upozorniť na jednu skutočnosť, ktorá ešte nebola podľa mňa obsiahnutá v tejto diskusii. Zastavme v sexuji tretia najvýznamnejšia občianská iniciatíva EÚ, ktorá získala kvórum 1,15 milióna podpisov občanov z 26 členských štátov. Podpísalo túto iniciatívu svojim overeným podpisom takmer 80 občanov EÚ zamieta podľa prieskumov pokusy na zvieratách, pretože to nie sú ochotné akceptovať, že každoročne 12 miliónov ľudí, zvierat zomiera týchto pokusov, nie sú ochotné akceptovať, že od voľbách k voľbám sa im prísľubuje, že e, pokusy o zvieratách sa zastavia, ale nič sa neplní. Musíme si uvedomiť konečne, že došlo k hodnotovému prerodu v našej spoločnosti. Zvieratá sa už nevnímajú len ako produkčné jednotky, ale ako nejaké, alebo ako nejaké užitkové tovary na nejaké pokusy. Ak komisia túto občanskú iniciatívu nevezme do úvahy, e, tak dôvera v EÚ a v inštitúcie EÚ naďalej bude klesať e, a e, tá priepasť medzi politikmi a voličmi sa ešte viac bude prehlbovať. V budúcnosti bude ešte ťažšie predať ideály, naše hodnoty dôveryhodným spôsobom. My predsa sme povinní obhajovať záujmy občanov. Ak to E, neurobíme, tak e, sa nemusíme potom diviť, že bude doznievať kritika EÚ a taktiež sa bude znižovať účasť na voľbách. Smernica z roku 2063 by sa mala zásadne e, reformovať v farmakológii, toxikológii, totiž nie sú dostatočné poznatky o prospešnosti. Naše rozhodnutie musíme zohľadniť, v našom rozhodovaní musíme zohľadniť aj utrpenie zvierat aj oni totiž trpia tak ako aj my ľudia a v ďalšom e, pokroku nesmieme povoľovať ani poľavovať, ale v každom prípade musíme hľadať také alternatívne metódy, ktoré budú fungovať. Smernica z roku 2010 nie je najlepšia, ktorú máme, inak by sme totiž e, neboli svetkami 12 miliónov zvierat, ktoré prechádzajú život každoročne farmaceutické koncerny sú spokojní s touto smernicou, ale nie ostatní. Teda ja chcem vyzvať všetkých, aby uprednostnil alternatívne metódy výskumu. Ďakujem. Dziękuję. Pan poseł Taylor, e, Envy. Pan poseł Taylor, bardzo Teraz pan poseł Taylor, mnie Envy. Ďakujem. Ja som podpísal túto iniciatívu, pretože podporujem cieľ nahradiť e, pokusy na zvieratách alternatívnymi testami a metódami, ktoré sú priamo relevantné pre e, človeka. Musím však upresniť, že si nemyslím, e, že stiahnutie smernice 60. z roka 2010 je najlepším alebo iným spôsobom, ako to urobiť. Súhlasím s pani Parisinusu, ktorá hovorí, že musíme naďalej dosahovať pokrok vo výskume a v pochopení toho, ako fungujú vôbec ochorenia, ale môžeme to urobiť aj bez nejakých um, uprednostnených pokusov na zvieratách. Veľká väčšina výskumu sa ešte stále opiera o nejaké umelé vytváranie niektorých symptómov ochorení eh, u zvierat, eh, pričom vedci čoraz viac pochybňujú relevantnosť takýchto konaní. Napríklad nedávna štúdia Národného inštitútu pre zdravie eh, odhalila, že 95 liekov, ktoré sa ukázali bezpečné a účinné u zvierat, úplne zluhali v klinických eh, skúškach a pokusoch vzhľadom na to, že mali neprezvedateľné toxické eh, účinky na človeka a taktiež neboli dostatočne účinné. Celkom isté je vhodnejšie snahe lepšie pochopiť vývoj ľudských ochorení, zdôrazniť vedecký výskum, vývoj liekov a neopierať sa na úsilie napodobňovať ľudské ochorenia u iných živočišných druhov. Chcem vyzvať preto komisiu, aby uznala zásadu úplného odstavenia pokusov na zvierat, takže by vytvorila pracovnú skupinu, za účasti napríklad Európskej koalície na zastavenie pokusov na zvierat a taktiež e, v humanej spoločnosti, aby dokázali pomenovať konkrétne metódy revízie relevantných um, návrhov legislatív EÚ, ktoré by zohľadnili um, dosiahnutý pokrok. Ďakujeme pekne. Teraz pani poslankyňa Sander v mene výboru ITRE. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som sa najskôr poďakovať pani eh, eh, Frances Baresinusi za jej prezentáciu. Chcem naozaj eh, oceniť jej príspevok k vede na celom svete. Ja ako nová poslankyňa som sa nezúčastnila rokovanie o predchádzajúcej smernici v roku 2010. A keďže mm, táto téma je pre mňa nová. Ja som sa venovala vo výbore ITRE výskumu. Chcem sa skôr vyjadriť teda k vedeckým aspektom a chcem trošku ponechať bokom tie etické aspekty. Teda chcem sa vás opýtať ako vedkynia na konkrétne štyri veci. Poprvé, potom, čo sa objavil aj v roku 83, ste venovali časť svojho výskumu vývoju eh, vakcíny, očkovacej látky a Chcem sa opýtať, či tento výskum by bol býval možný bez e, pokusov na zvieratách vďaka novým technológiám ďalej po druhé. Mohli by ste nám konkrétnejšie e, priblížiť e, transpozíciu výsledkov, ktoré získávate z pokusov na zvieratách na ľudí, ďalej po tretie, ak dôjde k revízii legislatívy na úrovni EÚ, ak dôjde k zákazu pokusov na zvieratách, aký dopad podľa vás to bude mať na vašu prácu konkrétne vo výskume ktorý práve prebieha, napríklad čo sa týka výskumu, sme nájsť očkovaciu látku proti AIDS, proti ebole. No a posledná otázka. V Európskej únii máme výskumný nástroj, ktorý je veľmi užitočný, Horizont 2020. Myslíte si, že by sme mohli využiť tento nástroj a nájsť alternatívy e, pokusom na zvieratách? Ďakujem. Teraz pán poslanec e, Debaker. Thank you, chair. Um... Ďakujem. Myslím, že stanoviska jednotlivých skupín sú už dosť jasné, ale tak ako e, aj ostatné, ja si myslím, že by sme mali diskutovať racionálne. Pán Tarabela hovorí, že demokracia nie je len e, predsedzovanie názoru väčšiny, musíme dať priestor všetkým názorom a zvažiť všetky možnosti, keď počúvame jednotlivé stanoviska e, rečníkov, najmä čo sa týka zastupcov vedeckej obce, jasne sa ukazuje, že aj keď sú nedostatky vo výskume s využitím zvierat, je isté, že sú tu nedostatky, nikto ich nespochybňuje, ale rámec, ktorý existuje, presadzuje aj výskum s využitím zvierat. Podarilo sa nám znížiť počty zvierat za posledné roky zhruba pol milióna, teda pokrok sa dosahuje. Chcem sa opýtať, či ľudia, ktorí sa ujali tejto iniciatívy, ktorí spustili túto občianskú iniciatívu, či si myslia, že sa nám v Európe e, bude dariť lepšie e, s touto smernicou alebo bez smernice. Podľa mňa my sme sa posunuli vpred. Myslím, že veľká časť výskumu je preto založené na tom, že e, zdieľame údaje, už využívame nové modely, už vyvíjame alternatívy, nikto to nejako nespochybňuje, to sa už predsa deje. Ja počúvam niektorých, ktorí tvrdia, že to neexistuje, tieto metódy sa nevyvíjajú, ale vyvíjajú sa. Jediný e, a najlepší spôsob e, však, ako v mnohých prípadoch postupovať, je testovať lieky na zvieratách v niektorých prípadoch, v niektorých situáciách. Teda chcem sa opýtať, či v takejto situácii je aktuálny rámec lepší alebo horší ako v minulosti podľa mňa a jedno, jednoznačne lepší. A ďalšia vec, tu sa tiež obraciame na zástupcov vedeckej obce. Isté, že sú to mnohé rozdiely, vypočuli sme si e, mnoho o tom, aké to je zložité, ale spomínali ste aj podobnosti. A chcem sa opýtať, ako by sa to podľa vás dalo zlepšiť, ako by sa mohlo zabezpečiť, že sa budú vhodné modely využívať v správnom čase aké presné rozhodnutia by sa mali prijať, aby sa e, optimalizovali tieto podmienky. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz pani poslankyňa Auken. Ďakujem. Chcem sa poďakovať e, za vaše prezentácie. Mňa dosť prekvapilo, že koncom 80. rokov v dánskom parlamente, kde som pôsobila vtedy ako poslankyňa mnoho rokov, sme zaviedli o prísnejšiu legislatívu, ako stanovovala smernica. Napríklad e, bolo zakázané spôsobovať zvieratám bolesť, e, bolo nutné podávať im lieky na podlačenie bolesti. To znamenalo využívanie ďalších zvierat, samozrejme na pokusy. E, teda niekedy to bolo rozporuplné. Len aby som teda približila, že sa to môže naozaj veľmi skomplikovať Teda vtedy sme mali o mnoho prísnejšiu legislatívu ako všeobecný zákon na ochranu zvierat, ktorý má chrániť najmä priemyselné zvieratá. A chcem sa opýtať, či ak teraz, keď si čítame smernicu, aj keď súhlasím s tým, že doposiaľ s tými nedostatkami ešte stále potrvá dlho, kým situácia e, nebude zmenená, ale prečo nemôžeme mať takú prísnu legislatívu, ako sme mali v 80. rokoch u nás v Dánsku? Ja som sa snažila osloviť aj radu. My sme naozaj mali veľmi prísnu legislatívu, museli sme zamietnúť mnohé testy, pretože nesplňali naše prísne kritéria. Diskutujeme tu o testoch na zvieratách, namiesto toho, aby sme kritizovali legislatívu, ktorá nie je dostatočne prísna, napríklad čo sa týka transparentnosti, eh, v prípade klinických eh, skúšok na ľuďoch eh, už máme veľmi prísne pravidlá a to vôbec neplatí pre legislatívu o pokusoch na zvieratách. Teraz pani Elken hovorila v mene výboru PETI. Ďalej pani Evy v mene výboru Envy. Sì, grazie. Io volevo, volevo fare un intervento. Ďakujem. Chcela som sa vyjadriť, eh, respektíve opýtať sa našich eh, hostí, konkrétne pani eh, profesorky, či si myslí, že keď prebiehajú testy, hlavným predmetom eh, testu by mal byť človek, pretože čo sa týka štatistík, k tomu by som chcela, aby ste sa vyjadrili. Myslím, že farmaceutický priemysel nás jednoducho klame. Vidíme, že sú za celým týmto majú mnoho moci majú veľkú váhu, ale tu nejde len o farmaceutický priemysel, ide tu aj o európske agentúry, ktoré konajú netransparentne a rozhodne nekonajú otvorenie. Agentúra EMA, teda Európska agentúra pre liečiva, dokonca dostala napomenutie od ombudsmana s tým, že musia zvyšiť e, svoju transparentnosť Taktiež sú tu prípady konfliktu záujmov. Zdá sa, že s ochoreniami sa len obchoduje a pacient sa vníma len ako klient. E, ďakujeme pekne. E, pani poslankyňa Goda. Oui, merci. Je voudrais remercier... Euh, Ďakujem. Chcem sa poďakovať za túto iniciatívu a ktorá nám tiež môže povedať, e, či dokážeme zastaviť využívanie zvierat vo výskume. Či máme dostatočné možnosti v alternatívnych e, postupoch, napríklad toxicologické e, pokusy, musia sa tu vyvinúť rôzne metódy. Sú tu síce slubné možnosti, môžu byť pracovné miesta, ale musíme to preskúmať. Taktiež to musí byť v súlade so snahou zastaviť utrpenie zvierat. Pani Grostes, Grostes znepokojuje presun týchto pokusov do iných regiónov sveta, ale je tu aj iné riešenie. Ak zavedieme povinné označovanie dovážených látok do EÚ, mali by sme mať možnosť voľby ako spotrebitelia. Musíme túto reformu, e, túto smernicu reformovať, pretože to od nás očakávajú naši občania. Ďakujeme pekne. Pán Vojčechovský na minútu. Ďakujem pán predseda. Chcel by som sa poďakovať za túto iniciatívu. Každá iniciatíva, ktorá nás môže príjmať k tomu, aby sme pristupovali k zvieratám ľudskejšie podľa článku 13 zmluvy, podľa mňa je hodnotná. Myslím, že takýto tlak by sa mal vyvíjať na európske inštitúcie Keďže smernica momentálne je v platnosti, je tu problém skôr s tým, že sa e, neuplatňuje dostatočne v praxi. A toto je všeobecný problém európskej legislatívy. Jednoducho sa nedodržiavajú ustanovenia zmluvy. Možno by sme potrebovali špecializovanú európsku alebo národnú inštitúciu, ktorá by bola schopná preskúmať, e, či sa v dostatočnej miere plne tieto pravidla. Napríklad v Polsku pracujeme na novom zákone o pokusoch na zvieratách a žiaľ trend je taký, že etické výbory že v nich dominujú najmä tí, ktorí majú konkrétne záujmy na pokusoch na zvieratách. A preto musíme dohľadať nad tým, či sa legislatíva dodržiava v dostatočnej miere v praxi. Ďakujem pekne, pani profesorka, nech sa páči. I would try to be very short, uh, but I like... Pokúsim sa odpovedať stručne. chcela by som preto len spomenúť niektoré veci, ktoré tu rezonovali v diskusii Musím povedať jednu vec jasne. Je pravda, že sa to podarilo dosiahnuť pokrok, čo sa týka vývoja alternatívnych e, postupov, napríklad toxikogenetika. To je pravda, ale je to pokrok. To neznamená, že dokážeme nahradiť ehm, využívanie zvierat. Štúdie, ktoré hovoria o nových technológiách, e, ktoré boli rozvinuté, nie sú dostačujúce. Teda Chcela by som zopakovať to, čo som už povedala. Musíme podporovať väčšiu mieru eh, výskumu, hľadania alternatívnych metód a postupov. Aby som odpovedala konkrétne na jednu z otázok pani Sanders, som si istá, že Horizont 2020 eh, je jednou z možností, kde môžeme volať po uplatňovanie výskumu v praxi, čo sa týka alternatívnych e, postupov, e, ale aj čo sa týka výskumu zlepšenia využívania zvierat vo výskume. Ďalej spomenuli sa tu aj otázky vírusu HIV. Ja sa venujem otázke HIV už mnoho rokov. Spomenuli ste, e, že nie je očkovacia látka proti HIV. Áno, súhlasím, ale naozaj si myslíte, že sme sa nenaučili nič z testovania na zvieratách a zo štúdie na ľuďoch a prečo e, neuvedomujete, že ten pokrok, ktorý sme e, dosiahli doteraz, e, práve dosahujeme vďaka týmto mnohoročným poznatkom nahromadeným aj z pokusov na zvierat. Neutralizácia protilátok, to sa ukázalo a ako efektívne na zvieratách a v nedávnych vedeckých správach sa objavujú potvrdenia údajov e, na zvieratách, konkrétne opičích postupoch. Of uh, Mrs. Sanders. Whether a vaccine will be possible. A či teda sa nájde nejaká vakcína v rámci tých alternatívnych metód, ktoré máme, bez nejakých štúdií a modelov na zvieratách, nájsť skutočnú pre HIV a AIDS, a to je to, čo očakávajú od nás a pacienti, pretože oni chcú zastaviť tú chorobu. Bohužiaľ, bez, sa nám to nepodarí. Dnes sa nám to nepodarí, a takisto tu ešte bola otázka, že či môžeme údaje získané z pokusov na zvieratách aplikovať potom na ľuďoch. Áno, samozrejme, môžem spomenúť ebolu. Ebola, ľudská ebola. Mali sme tri testované terapie liečby, ktoré máme a potvrdilo sa, že to funguje aj na ľuďoch. Jedna z nich to je koktajl protilátok, ktorý eh, na ma- modeloch makakoch jednoducho účinnosť je na úrovni 44% na opiciach a tieto údaje eh, potom, keď sa to preneslo na ľudí, tak to bola účinnosť na úrovni 45, to sú najnovšie údaje, ktoré máme, takže áno, dá sa to aplikovať na ľudí, ak model je správnym spôsobom využitý v najlepších možných podmienkách podľa správneho dizajnu, nastavenia toho výskumu, takže to je kľúčové. A na záver by som chcela takisto povedať, že by sme sa nemali uberať cestou toho, že by sme boli proti alternatívnym metódám, aby sme teda sa pohli ďalej. My potrebujeme všetko, pretože navzájom sa to doplňa. A ja dúfam a verím, že aj vy, že jedného dňa budeme mať lepšie metódy, lepšie postupy, aby sme znížili alebo možno zastavili štúdia na zvieratách a aby sme možno skutočne dosiahli štúdie, ktoré budú prediktívne aj vo vzťahu k liečbe ľudí. Takže znovu apelujem na všetkých, pretože sme v Európskom parlamente Horizon 2020 to je najlepšie mesto, miesto, ktoré máme, e, pokiaľ ide o inováciu. Potrebujeme inováciu pre alternatívne opatrenia, pre budúcnosť, potrebujeme mať určitú možnosť dosiahnutia lepších modelov pri liečbe zvierat, ale sú tu určité obavy, keď si uvedomíme, že pokiaľ ide o Horizon 2020, tak tam sa nehovorí nič o infekčných ochoreniach, keď tu máme infekčné ochorenia ako napríklad ebola. Takže to ma znepokojuje. A preto apelujem z mojej strany v tomto duchu, musíme urobiť patričné kroky, aby tento európsky apel jednoducho bol pre, nasmerovaný na zlepšenie e, postupov pri liečbe tak ľudí ako aj zvierat. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani profesorka. A ešte tu boli otázky, ktoré boli adresované generálnemu riaditeľovi, pánu Falkenbergovi. Chcete sa vyjadriť v stručnosti? Nech sa páči, máte možnosť. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Áno, ak môžem, tak by som v stručnosti reagoval na zo pár vecí, ktoré odzneli v rámci diskusie a ktoré sú prepojené s témou smernica. Počula som, že smernica neumožňuje e, prísnejšie opatrenia, Prečítajte si článok 2 smernice na to, aby ste lepšie pochopili, že tam bola umožnená táto možnosť v rámci smernice, aby sa uplatňovali príslušne opatrenia v tých štátoch, kde to je možné. A to je ustanovenie, ktoré bolo aj uplatnené zo strany väčšieho množstva členských štátov. Oni nás informovali, že jednoducho tie prísnejšie opatrenia sa dodržiavajú. Pani Margaret Auken povedala, že dánska legislatíva má pravidla kde ide o zníženie miery bolesti, kde sa uplatňuje anestézia pri zvieratách robia pokus, tak by som apeloval, že sa treba pozrieť na článok 14 smernice, pretože to je takisto niečo, čo je súčasťou tejto smernice 2010, ktorá je predmetom tejto diskusie. A v neposlednom rade Takisto sme počuli, že je nemožné pre vedcov, aby spochybnili rozhodnutia, ktoré sú urobené na úrovni európskych vedeckých orgánov, ako je EKA alebo iné. Táto smernica, ako aj žiadny iný európsky predpis, e, môže byť, tieto môžu byť jednoducho napadnuté zo strany európskych občanov, cez komisiu európsku, cez Európsky súd, cez výbor petičný, kde sa podávajú stiažnosti, takže je tu viacero možností, ako je to vlastne v prípade všetkých predpisov, ktoré sú zatiaľ v procese schvaľovania. A myslím, čo je dôležité, a to sa týka aj ostatných predpisov, že aby sme aktívne spolupracovali v oblasti implementácie, na to, aby sme dosiahli stanovené ciele, ktoré sú očakávané v týchto smerniciach. Ďakujem. mene organizátorov by som sa chcel poďakovať, ale ešte dostane slovo pán Rajs. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Chcem sa podeliť s vami o pár vedeckých údajov, aby ste skutočne mali, mali možnosť posúdiť to, čo povedala aj naša uh, hostka, pani profesorka. Nie som však presvedčený v plnej miere. Máme zhruba 275 publikácií, ktoré pani Sinusi napísala a viacero z jej príspevkov sa venuje na to, ako sa AIDS prenáša z matky na dieťa. Mňa by skutočne zaujímali tieto články a gratulujem jej, koľko e, pozornosti venuje tomuto vážnemu problému. Ale ak by sa nám podarilo dosiahnuť liečbu AIDS, tak sme sa nemuseli strachovať z otázky prenosu e, vírusu z matky na dieťa. Takže bolo by možno lepšie, ak by sme sa sústredili na liečbu HIV. Pani Sinusi e, robí výskum v tejto oblasti na to, aby sa skutočne našlo liečivo na túto chorobu a boli viaceré stovky štúdí urobené, ale stále nemáme žiadny liek v rukách. Ja som bol napríklad e, šéfom laboratória a robili sme tam výskum, kde išlo o riešenia určitých hypotéz a keď hypotéza sa nepotvrdila pod, čtvrtom piatom pokuse, tak sa zase priniesla nová hypotéza. Takže Jednoducho aj pri liečbe HIV, pri výskume HIV liečiva sa takisto robia hypotézy a na to sa používajú zvieratá, šimpanzi, opice, makaky a, a vlastne tá verzia HIV u opic, ten sa nazýva SIV a to nie je ten istý druh, ten istý vírus, aký poznáme u ľudí. HIV a SIV jednoducho nie sú rovnaké, ale to istotne viete. A myslím, že my sme možno mali vychádzať z nejakej inej hypotézy na to, aby sme zaznamenali určitý pokrok, pokiaľ ide o liečbu HIV. A chceme dosiahnuť vakcínu, tak jednoducho je to ťažká úloha, pretože Zdá sa, že tento vírus stále mutuje, takže ak chceme skutočne sa cieliť na liečbu vírusu v bode X, tak keď už budeme mať tú vakcínu, tak ten vírus sa zase posunie na ďalšie miesto, až bude na mieste Y. Takže toľko k HIV. Ale keď sa pozriete na mechanizmy, ktoré umožňujú tomuto vírusu, aby ho nenapadol imunitný systém a ako on potom vlastne napadá imunitný systém, tak potom by sa dá zamerať určitý pokrok. A je tu výskumné centrum, ktoré jednoducho takýmto spôsobom pristupuje k výskumu, kde je možné eliminovať vírus z tela pacienta na 100%. A toto bolo predložené farmaceutickému priemyslu a pani Sinusi je hovor, hovorkyňou a my sme sa snažili jednoducho tieto klinické pokusy podporiť aj ďalej, ale jednoducho tieto neboli podporené. Takže v rámci farmaceutického priemyslu všetci reagujú rovnakým spôsobom. Všetci uvádzajú, že HIV jednoducho je veľkým biznisom, je to 300 miliard eur každý rok, takže nikto nechce, aby sa tu urobil nejaký zásadný krok. Možno by sa k tomu mohla pani hostka vyjadriť. Bardzo dziękuję. E, proszę o krótkie odniesienie się pani profesor. Nech sa páči, bola tu otázka na pani profesorku, takže nech sa páči, môžete zareagovať. Áno, samozrejme. Predovšetkým by bolo treba objasniť, že ja nereprezentujem tu žiadny farmaceutický podnik, pretože ja som nikdy sama nepracovala pre farmaceutickú firmu. Ja som vedkynia, vedec, pracujem pre akademický svet, nikdy som nedostala žiadne financovanie e, z žiadnej farmaceutickej spoločnosti, takže to treba povedať celkom na rovinu. A po druhé, myslím, že ste si nepozreli veľmi pozorne moju literatúru, ktorú som publikovala a je mi ľúto, že musím jednoducho povedať, že sa venujem už 33 rokov tej istej veci. Už sa nevenujem otázke prenosu vírusu HIV z matky na dieťa. Už sa nevenujem otázke výskumu prípravy vakcín. A chcela by som objasniť, že je tu liečba na HIV. a viete, že HIV dnes už sa nepovažuje ako smrteľná choroba, že pacienti z HIV dokážu žiť. Podarilo sa nám vyhnúť situácii, kde by zomrelo viac ako 4 milióny ľudí, a to práve vďaka tej liečbe, ktorú máme. HIV je chronická infekcia, ktorá sa dá liečiť. A táto liečba nie zamedzi iba úmrtiu pacientov, ale zabezpečí jednoducho očakávanú dĺžku života u pacientov podobne dlhu ako u zdravých ľudí. Ale táto liečba je aj prevenciou, môže umožniť zamedzeniu prenosu HIV z matky na dieťa. Dnes nemáme v krajinách teda kde je prístup k tejto liečbe, tak jednoducho tam nemáme prenos HIV z matky na dieťa. A to je jednoducho úžasné. Avšak táto liečba je veľmi náročná, takže nemajú k všetci prístup. Máme iba 40% ľudí na svete, ktorí a ktorí sú infikovaní HIV majú prístup k liečbe. 60% HIV infikovaných nemajú prístup k liečbe, to znamená, že ešte stále musíme urobiť prokrok. A moje laboratórium dnes sa sústredí na to, aby pochopilo ten mechanizmus, na základe ktorého niektoré individuá, jednotlivci, dokážu prirodzene kontrolovať mieru infekcií v tele, čo je absolútne vzdialené od toho, čo ste spomenuli. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Týmto sa dostávame na záver druhej panelovej diskusie. Ďakujem veľmi pekne všetkým rečníkom. Ďakujeme pekne, vážená pani profesorka. A teraz bude tretia panelová diskusia, ktorú otvorí pani Emily McIvor. Budeme hovoriť o otázke atraktívnosti Európskej únie, pokiaľ ide o základný výskum, náš kontinent možno bude veľmi neatraktívny pre vedcov, pretože e, jednoducho výskum sa presúva do iných regiónov sveta, kde nie sú až také právne obmedzenia, A to sú skutočne závažné veci, takže nech sa páči, máte 10 minút. Dobré popoludne. Ďakujeme pekne za možnosť vyjadriť sa tu. Ja chcem e, zablahoželať organizátorom tejto diskusie, za čo sa podarilo vyzbierať viac ako milión podpisov. A to sú ľudia, ktorí chcú zamedziť pokusom na zvieratách. Chcem sa sústrediť skôr na konkrétne kroky, a nie na argumenty, ktoré tu už boli prezentované, pretože je viacero krokov, ktoré sa môžu urobiť hneď a je tu zase viacero krokov, ktoré sa dajú v najbližšej budúcnosti urobiť. Tieto určité kroky, ktoré sú vizionárske, súvisí to s viacerými záväzkami, ktoré možno v súčasnosti už sú v platnosti a môžu viesť k zamedzeniu takýchto pokusov na zvieratách a to už dnes. Takže čo sa dá urobiť? Počuli sme, viacerých diskusí, viaceré diskusné príspevky a hovorilo sa tu o spôsobe, ako tieto pokusy prebiehajú. Hovorilo sa tu o tom, že čo sa de- zvieraťom, zvieratám robí, ako sa to dá zamedziť a tento celý príbeh začal ešte v 93. roku, keď ľudia sa chopili situácie a chceli sa zabrániť používaniu kozmetických prípravok na zvieratách vtedy sa prijalo opatrenie, že jednoducho to utrpenie, ktoré zvieratá musia znášať, nie je ekvivalentné tým výsledkom. Politici urobili konkrétne kroky a 20 rokov neskôr, v roku 2013, bola implementovaná, bol implementovaný európsky zákaz testovania kozmetických produktov, ako aj takých kozmetických, predaj takých kozmetických produktov, ktoré boli vyprodukované takýmto spôsobom. Takže tým sme sa dostali do 21. storočia. V našom storočí tie diskusie a rokovania postupovali ďalej, ale predmetom, o ktorom sa hovorí najviac, možno na úkor ostatných, sú regulačné testy. Regulačné testy predstavujú zhruba 10 celkového množstva pokusov na zvieratách, ktoré sa vôbec robia. Takže jedna zo záležitostí, ktorú ja ocenujem najviac ohľadne tejto iniciatívy občianskej, je to, že sa tu sústredíme už nie na regulačné testy, ale na aj ostatné testy na zvieratách. A to sa týka samozrejme biomedikálneho výskumu. Ale zamyslíme sa chvíľu nad regulačnými testami, ktoré sa konajú v Európskej únii a dôvod, prečo európsky politici jednoducho venujú tomuto takú pozornosť. V roku 2001 bol návrh REACH, ktorý vzbudil obavy, že až 45 miliónov zvierat by mohlo byť používaných na, eh, na testy na zvieratách. 5, 5 rokov neskôr 15 rokov neskôr ešte stále sa venujem tomu, aby tie záväzky, ktoré boli stanovené, sa jednoducho dodržiavali aby sa uplatnili také alternatívy, ktoré zamedzia používaniu zvierat pri testoch. Sa nám to podarí, tak to bude to jednoducho najjednoduchšie, čo môžeme urobiť. Nahradíme tie testy, kde sa používajú v súčasnosti zvieratá inými alternatívami. A toto nám pomôže aj v iných oblastiach. Ale k tomu sa ešte dostanem. Môžem teraz hovoriť o rič viac, ale máme málo času. Takže prejdeme ďalej Jedna z tých záležitostí, ktoré sme to už eh, videli počas tých posledných 15 rokov, je vytvorenie novej smernice REACH, ktorá vznikla v roku 2013 a v rámci tejto smernice my si uvedomujeme, že by sa dala urobiť ešte oveľa viac, pokiaľ zlepšenia o implementácie a spochybnenia niektorých mm, hypotéz, na základe ktorých bola pripravená táto smernica. Vieme, že tu viacero možností, ako sa dá vo vede pohnúť dopredu máme ich už aj z minulosti, ale vráťme sa k tomu výskumu pre e, biomedicínu. Táto iniciatíva je možnosť pre ochranu zvierat, aby komunita, ktorá sa to zasadzuje, znovu nastavila tú otázku rázným spôsobom, aby až 90% zvierat, ktoré sa v Európskej únii používajú na výskum, aby sa to jednoducho obmedzilo. To znamená, že to je bol skutočný prelom, prelom. Bolo by to vlastne prvýkrát, čo takýto typ výskumu by sa diskutoval takýmto spôsobom takéto inštitúcie. Ja to skutočne vítam. Preto sa chcem poďakovať každému za to, že ste to vôbec umožnili. Pokiaľ ide o vývoj liekov, momentálne tu máme určitú krízu. Totižto táto informácia je známa, máte tu, existuje tu táto informácia, e, to zameranie na určité aktivity, ktoré sa týkajú poukázať na to, ako vlastne zlyhol výskum na zvieratá, pokiaľ je to živočišné modelovanie. Takže na to by ste zaviedli na trh nejaký liek. Najprv vedci skúmajú účinnosť, účinné látky v rámci tých živočišných modelov. No a tu vznikne živočišný model ľudskej choroby, toto, táto ľudská choroba sa možno nevyskytuje prirodzene na zvieratách, preto je dôležité vyvolať tie symptómy, ktoré je potom dôležité liečiť. Ak táto účinná látka je účinná, sú vykonajú sa príslušné skúšania, toxikologické testy a po skúškach účinnosti a toxikologických prieskumoch 90 nových perspektívnych liečkov zlyhajú alebo nebudú fungovať na e, ľuďoch, takže toto je veľmi zložitá informácia. Toxikológia, ktorá sa využíva, nie je spolahlivá a účinnosť nie je spolahlivá. A myslím si, je dôležité hovoriť o toxikológii, nielen o účinnosti, takže to sú dôležité prvky. Pokiaľ ide e, sklerózu multiplex, 99% testovaných liečiv zlyhali pri testovaní na ľuďoch, pokiaľ ide astmu. Boli to 10 ročia výskumu na zvieratách, sú tu iba dve nové triedy liekov a ten zoznam je veľmi dlhý, môžeme pokračovať. To znamená, že nastal čas sa zamyslieť nad tým, aké nástroje mám k dispozícii. Jeden z týchto nástrojov je súčasťou zmluvy, článok 13, upozorňuje na to, že blahobyt zvierat je hodnotou Európskej únie. Článok 10, smernice z roku 2010, 63, upozorňuje na to, že blahobyt zvierat je hodnotou Európskej únie. Toto je niečo, na čo nesmieme zabúdať, nesmieme to ignorovať, je to niečo, čo by malo na všetky viesť aby sme postupovali a zabezpečili zmenu. Dôležité je, aby sa toto povedomie šírilo. Takže akým spôsobom zabezpečiť tieto hodnoty? Tu mám priesvedku, kde je uvedené niečo sa týka jednotlivých experimentov, skúšok. 3% z tých 11,5 E, testov na zvieratách vykonaných každoročne v EÚ sa vykonávajú závažným spôsobom. Je to veľmi dlhý zoznam toho, čo znamená takto závažný experiment. Tu sú iba určité príklady, aby ste videli. Sú tu napríklad elektrické šoky. Tu ide o to, aby sa vyvolala bezmocnosť, e, stres e, z nemobilnenia, potom nútené plávanie až do vyčerpania, tak tu ide takéto príklady modelovania, potom sa to snažia vyvolať aj depresiu, úzku depresiu. No a môžete si klásť otázku, ako je to možné, prečo zvieratá nemôžu hovoriť, nemôžu vám povedať, ako sa cítia, ako to merajú, sú to takéto zariadenia. Takže zamyslíme sa nad tým, aké sú naše povinnosti v tejto oblasti, pokiaľ ide o blahobyt zvierat a Pokúsme sa na tom pracovať. Smernica ako taká uvádza, že konečným cieľom je plné nahradenie postupov na živých zvieratách. Čo môžeme teda vykonať, aby sme zabezpečili to, aby tieto úkony na živých zvieratách sa nahradili? No, sú tu rozličné orgány, spomínali sa určité príklady zo Spojeného kráľovstva. To je určitý plán, ktorý sa týka postupu spolupráce na úrovni viacerých agentúr a úradov. Ide tu aj určité inovatívne prvky, vytváranie schopností. Je tu orgán, ktorý je zodpovedný za ochranu životného prostredia a potrebnú bezpečnosť. Je to taký prierezový plán, ktorý vytvára vlastne konsenzus pokiaľ ide tieto príležitosti, ktoré tu vystávajú. Sú tu podnikateľské príležitosti, príležitosti pre blahobyt zvierat, lebo tá chybovosť 95%, to vlastne vedie k tej kríze farmaceutických koncernov a je to dôležité z hľadiska blahobytu zvierat. Smernica ako taká obsahuje určité motivačné prvky, hodnotenie projektov, retrospektívne hodnotenie, na základe ktorých je možné posúdiť, či ciele pokusov sa podalo zabezpečiť. Je to tematickú revíziu, kde komisia spolupracuje s zainteresovanými subjektami, to sme aj my, a tu je možné rozhodovať o prioritách, ktoré sa týkajú revízie a pokroku. Sú to referenčné laboratória EÚ, ktoré mali pomôcť nahradiť pokusy na zvieratá a pokiaľ ide o pôsobenie týchto laboratórii, aby sa vlastne tu zabrali biomedickým výskumom. To sa rozšírilo pred niekoľkými rokmi. Je to zodpovednosť členských štátov a komisie vytvoriť určitú stratégiu, ktorá by sa týkala nahradenia testov na zvieratách. No a napokon ide tu aj o vedeckú komunitu. Pokiaľ je ten plán na Európskeho kráľovstva, o ktorom som hovorila, ten zahrňa určitý princíp, že áno, alebo určitú informáciu, že to niekedy určitý konzervativizmus, pokiaľ ide o vedeckú komunitu, musíme toto prelomiť a musíme hľadať cesty do budúcnosti. Ďakujem pekne. Bardzo dziękujemy. Rozpoczynamy wypowiedzi pań i panów. Ďakujem pekne. Teraz sa dostávame otázok poslanky poslancov. Nech sa páči pán Kaputo na 3 minúty. Sì, grazie Presidente. Innanzitutto eh, mi... Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ja sa chcem poďakovať pre všetkým za túto iniciatívu. Myslím si, že vidíme, akú dôležitú úlohu zohráva práca v tejto oblasti. Ja by som sa chcel poďakovať našej odborníčke pani McIver za tieto vynikajúce informácie. Myslím si, že tu je veľmi dôležité začať dôležitú diskusiu. Totiž ide skutočne o širokú diskusiu bez predsudkov a vidíme na základe poskytných informácií, aké je zložité nájsť efektívne riešenie, ktoré by zohľadnilo rozličné stanoviská. V každom prípade 1 milión občanov podporili túto iniciatívu. Európsky parlament má teraz povinnosť si vypočuť ich hlas, ich názor Takže to musíme e, zohľadniť. Milión podpisov to nie je vôbec jednoduchá záležitosť, vôbec zozbiera takýto počet. A ja by som sa preto chcel poďakovať e, iniciátorom. Myslím si, že je to víťazstvom pre všetkých európskych občanov, ktorí sa pozitívne postavili tejto iniciatíve. Myslím si, že tu vidíme, že občania majú možnosť ovplyvniť politickú agentumu spoločenstva a rozhodnúť v určitých aspektoch, častokrát je to dokonca tak, že E, občania sú ešte pred politikmi, takže je tu milión podpisov, je tu vlastne apel na komisiu, aby sa smernica e, o, testoch na zvieratách zrušila, aby sa nahradil test na zvieratách. Vidíme, že vlastne toto je určitá téma, ktorá skutočne zaujíma našich občanov z etických a morálnych dôvodov, alebo aj na základe pochybných výsledkov. Konec koncov o tom už hovorili viacerí predačníci, pokiaľ ide o pokusy na zvieratách v oblasti eh, lekárskeho výskumu. Takže je dôležité chrániť blahobyt zvierat, zvierat a tie informácie, ktoré sa nám poskytli, sú skutočne šokujúce. Ochrana zvierat je veľmi dôležitá. Máme tu oporu aj v zmluvách a vidíme, že tak naši občania sú znepokojení a Európska komisia, ako aj iné inštitúcie, si stanovili cieľ chopiť sa iniciatív. To je veľmi dôležité z dlhého hľadiska, ale z krátkodobého hľadiska je dôležité pre všetkým posilniť transparentnosť, pokiaľ ide o pokusy na zvieratách. Musíme sa snažiť vo väčšej miere využívať alternatívy, ako vlastne o tom už hovorili viacerí rečníci. Pokiaľ ide o tých, ktorí aplikujú pokusy na zvieratách, mali by nám poskytnúť viac informácií, pokiaľ ide o počet zvierat a stanovené terapie, to je veľmi dôležité, aby to zverejňovali členské štáty, aby občania mali možnosť sa informovať o tom, čo sa deje v jednotlivých laboratóriách. Potom ďalší bod, a tu je dôležité, aby komisia tiež vykonala isté kroky, pokiaľ ide o možnosti náhražky. To sa už tiež hovorilo, pokiaľ o ten živočišný model, to nestačí. Pán predseda, vlastne mám 4 minúty, nie? No a to znamená, že ide o to, ako hľadať určité experimentálne možnosti. Ak existujú nejaké alternatívy živočišným modelom, mali by nadradené a samotní výskumníci by nemali možnosť sa rozhodnúť, akú možnosť využijú. No a totižto ide o to, že ak existujú validované alternatívne metódy, Myslím si, že určite, ak neexistujú žiadne možnosti, tak e, potom ako jediná možnosť sú určité e, tie testy na zvieratách. Pokiaľ ide o tie možné alternatívne metódy, ktoré sú aj súčasťou legislatívy. Myslím si, že to je nedostatočné. Momentálne musíme zmeniť, tak povediať, smerovanie, musíme vyvinúť možnosti, ktoré sú dôležité a prioritne k pristupovať. Ďakujem. Sadu. Pán posled Kastaldo. Bardzo... Ďakujem pekne, teraz má slovo pán Kastaldo. Grazie. Tra le tante ingiustificate e ingiustificate. Ďakujem pekne za slovo. Chcel by som povedať, že v tejto smernici je množstvo nedostatkov a teraz sa tu navrhuje zjednodušený postup, vďaka ktorému by členské štáty mohli zabezpečiť určitý výskum a máme tu článok 441 smernice a ak ide tu o to, ak by sa využili špecifické metódy v rámci pokusov na zvieratách, pokiaľ ide ale o zjednodušené konanie, ide tu o to, že sa tu nepožaduje určitá syntéza projektov, takže nie je to technická syntéza, Musíme si uvedomiť, že je dôležité tu poskytnúť ani informácie, ktoré sú dôležité. Pokiaľ ide o cieľ projektu a zároveň aj počet zvierat, to sú veci, ktoré by sa mali práve že zverejňovať. Mali by to mm, malo by to poskytnúť členským štátom. Momentálne je tu problém s transparentnosťou, lebo to, to nie sú informácie o tom, čo sa deje v laboratóriách. Častokrát je to tak, že existujú určité škandály, ktoré súvisia so zlým zaobchádzaním so zvieratami otázka, ktorú sme chceli položiť následovná. E, ako sme mohli zlepšiť situáciu? Totiž to ide o to, že ako môžeme pracovať s tými úradnými štatistikami, pokiaľ ide o zjednodušený postup. To je jeden z mnohých príkladov, ktoré poukazujú na to, aké je dôležité a naliehavé, aby táto smernica bola zamietnutá a tu je dôležité, aby sa týmto zaoberal aj Európsky parlament. Koniec to milión podpisov. Ďakujem. Posel Mark Demesmaker. Ďakujem pekne, pán Demesmaker. Bedankt, eh, mevrouw McIver, voor de heel interessante... Ďakujem pekne za slovo. Pán predseda, ďakujem pekne pani McIver za zaujímavé informácie. Ja by som sa chcel poďakovať eh, autorom tejto iniciatívy. Chcel by som im skutočne pogratulovať dosiahnutému výsledku. Pokiaľ ide o blaho zvierat, to je, to je to veľmi dôležitá vec, rovnako aj blaho ľudí. A som pevne presvedčený, že veda momentálne nebola tam, kde je bez eh, pokusov na zvieratách. My sme sa v tejto fáze mali snažiť predchádzať týmto testom, mali by sme z dlhodobého hľadiska alebo predchádzať vôbec týmto testom na zvieratách. Chcel by som položiť otázku, ktorá sa týka možných dopadov TTIP. Totižto opodstatnenie ste povedali, že pokiaľ ide o ochranu zvierat a blaho zvierat, to je jedna z hodnôt e, Európskej únie. Pokiaľ ide o TTIP, bude mať iste vplyv aj na zvieratá, ktoré sa využívajú pre testy pre výskumné účely. Tie dopady by mohli byť aj pozitívne. TTIP je teda transatlantické partnerstvo pre obchod a investície. Tu ide o približovanie noriem a štandardov, ktoré sa týkajú podpory vytvárania pracovných miest. Avšak ide tu aj o to, aby nedošlo k zdvojeniu kritérií pokiaľ prístup na trhy. To znamená, že TTIP by z tohto hľadiska mohol prispieť k tomu, ako uplatňovať tieto 3R. Takže takýmto spôsobom je možné zabrániť eh, testom na Tak nejaký by bol váš názor. Ďakujem. Eleonora Evi. Ďakujem pekne. Teraz pani Evi, máte slovo. Eh, dunque, innanzitutto volevo dire l'augurio più grande che... Ďakujem pekne za slovo. Pevne verím, že táto iniciatíva vyvolá primárnu reakciu na úrovni komisie, že to nedopadne tak, ako keď išlo o vodu. Tam tie odpovede neboli dostatočné. Ja by som chcela položiť otázku komisii. Ide mi o článok 16 smernice a síce tu ide o zviera, ktoré sa už viacejkrát využilo na výskumné účely, sa už nebude môcť využiť, lebo sú tam zložité postupy. Takže ide o to, že či sú tu nejaké obmedzenia alebo nie, ktoré sa týkajú e, pokusov na zvieratá. Totižto postupy v tejto oblasti sú veľmi negatívne. Je to potom uvedené v prílohe 8 smernice, konec koncov sa to tiež spomínalo. Hovorili ste o tom, že smernica vychádza z toho, že tá možnosť opätovného využitia zvieraťa sa týka závažnosti zásahov a takto aj z utrpenia počas výskumu. Táto smernica na rozdiel od smernice 86 vychádza z iných predpokladov, takže je to dôležitá otázka, takže zdá sa, že sme nedosiahli pokrok novou smernicou, ale sme sa pohli späť. No a tu ide aj pokusy na túlavých ehm, zvieratách. No a dostávam sa už záveru. Komisia nie je toho názoru, že by bolo možné prevísť pokusom na zvieratá. Mne by zaujímalo, či skutočne ide o to, že chceme zlepšiť ochranu zvierat. Pán posel Klub Turms. Ďakujem pekne, teraz pán Klod Turmes. Ďakujem pekne, pán predseda. Zvieratá sú cítiace bytosti, preto týchto 1,5 milióna pokusov na zvieratá, ktoré stále sa ešte konajú v Európskej únie, to je situácia, s ktorou nemôžeme súhlasiť. Za posledných 5-8 rokov sa to znížilo veľmi málo, takže nie je to žiadny pokrok preto vítam túto iniciatívu, lebo poukazuje na to, že skutočne je tu určitý nátlakový prostriedok na politickú úroveň. Myslím si, že to, o čom ste hovorili, kde sa vykonávajú tie pokusy na zvieratá, že to je veľmi dôležité. Menej ako 7% tie regulatorné testy a viac ako 90% vlastne biomedicíny alebo v podobnej oblasti a myslím si, že práve tam by sme mali začať. Otvorene povedané, musím povedať, že to, o čom hovorili niektoré kolegyne, kolegovia, napríklad o čom hovoril pán Tarabela, to je hrozné, ochrancov zvierat dávať dokopy s tými, ktorí chcú zaviesť trest smrti, to je drze a neakceptovateľné. A myslím si, že tento kolega by sa vám mal ospravedlniť za túto svoju výpoveď. Takže ide o to, ako budem ďalej postupovať. Myslím si, že dôležité je to, aby komisia veľmi vážne brala túto iniciatívu a ja očakávam od komisie, a nebudem asi sám, že tu budú konkrétne odpovede a reakcie. Na jednej strane ide o smernicu 2010-63. Neviem, či by sa mala skutočne odstrániť, zrušiť, ale s veľkou istotou sa dá zlepšiť táto smernica. Druhá vec je pokračovať a investovať viac do alternatívneho výskumu, ale tu potom podľa môjho názoru máme ešte väčší problém a ten sa týka toho, že sa nedodržuje a nesprávne implementuje smernice o kozmetických prípravkoch. No prepáčte, pán predseda, boli tu viacej rečníci, ktorí mali viac času k dispozícii, takže by som chcel končiť môj príspevok. Takže vieme, že tá smernica o kozmetických prípravkoch má isté nedostatky, ktoré sa využívajú. A moja otázka na komisiu je, akým spôsobom to môžete vysvetliť, to je ťažko vysvetliteľné vôbec. A ešte sa chcem spýtať, vy ste hovorili o istom konzervativizme v spoločenstve, v komunite vedcov. Čo môžeme konkrétne vykonať na to, aby sme túto situáciu zlepšili? Ďakujem pekne. Dłuższe wypowiedzi mieli ci, którzy korzystali z czasu dwóch. Tí, ktorí mm, zastupujú až dva výbory, mohli hovoriť o niečo dlhšie Inak všetci dodržiavajú vymedzený čas. Ďalej, pán Zulo, ďakujem. Chcel by som sa vrátiť k tomu, e, čo tu už zaznelo. Konkrétne môžeme vyzývať e, Európu, aby podporovala výskum alternatív, rôzne iné metódy. V tomto paneli sme sa vyjadrili, že aktuálne pravidlá sa nedodržiavajú a považujú sa za absolútne a pritom podľa mňa existujú alternatívy. Ale my sme si vybrali len túto jednosernú cestu. Občania nemajú možnosť e, vyjadriť sa k tomu, aké alternatívy by, by uprednostnili a nie je to taktiež politická vôľa pre ekonomickú podporu, ale aj regulačnú podporu ostatných možností a v zmluve o fungovaní EÚ e, sa hovorí, e, že musíme dbať o blaho zvierat. V posledných dňoch a týždňoch parlament a rada prejednávajú ochorenia zvierat, ktoré sa prenášajú na ľudí. Musíme si uzrejmiť, čo presne znamená pojem blaha zvierat. Ehm, to, čo sa tu doposiaľ spomínalo, totiž je irrelevantné, ale my musíme eh, konečne vytvoriť jednotný ehm, súbor pravidiel o blahu zvierat na európskej úrovni. Eh, ďakujeme pekne. Teraz dostáva slovo expertka pani Mekajvor, nech sa páči. Ďakujem za všetky vaše otázky, vystúpenia. Čo sa týka neoprávnených eh, nedostatkov a chyb smernici, áno, je ich tam nepochybne veľa. Zjednodušený postup, ktorý spomínate, eh, je jedna z týchto chyb. Ďalej v hodnotení projektu, ak eh, zákon volá potom, aby sa vykonal test, tak jednoducho test prebehne, keď existuje alternatíva čo sa týka konzervatívneho prístupu, k tomu sa ešte vrátim. Mm, dohoda TTIP z USA. Zvieracie pokusy sú veľmi relevantné v kontexte dohody TTIP, pretože by to bolo eh, v prospech eh, veľkých firiem a nadnárodných spoločnosti znižovať mieru testovania eh, v čo najväčšej možnej miere, pretože to šetri peniaze, ak by to teda prebehlo na oboch stranách, teda v v rámci rokovaní o dohode TTIP sa hovorí aj o pokusu na zvierat, ale to nepokrýva legislatívu v oblasti dlho zvierat. Teda napríklad v USA e, vtáky, potkany a myši nemajú žiadnu ochranu podľa legislatívy a pritom sú to zvieratá, ktoré sa najviac využívajú pri pokusoch. Teda je to v tomto smere e, dosť nebezpečná e, situácia. Okrem toho vidíme, že v EÚ sa podaril dosiahnuť pokrok v oblasti smernice o kozmetických výrobkoch. Obávam sa, že akékoľvek e, ustúpenie demokracie v dôsledku dohody TTIP by znamenalo zavádzanie legislatívy len na základe e, verejných kampaní a verejnej mienky. E, ďalej, čo sa týka opätovného využívania, áno, je to naozaj veľká škoda, že máme takéto nejasné a veľmi vážne zákony v tejto oblasti. Je to tak isté ako doložky o Ubezpečenie, čo vlastne umožňuje, e, že pokusy na zvieratá, ktoré sú mnoho e, hrozivejšie ako tie, čo som e, spomenula, aby existovali. A jediné, čomu to dokážem pripísať, je lobovanie celého tohto priemyslu odvetvia v priebehu rokovaní. Je tu teda ochota, aby sa nič nezakázalo, aby to bola možnosť prekročiť Možnosti a pohybovať sa úplne až na hrane toho, čo je povolené. A objavuje sa to práve v týchto doložkách, ktoré umožňujú napríklad aj využívanie opu. In terms of the getting away from the conservatism. Čo sa týka konzervatívneho prístupu, um, Isté, že všetci by mali navzájom e, sa rozprávať, ale všetkým ide o to, aby sme komisii dali jasne najavo, kam chceme, aby sa tá problematika posunula, aby tých 95% neúspešnosti e, pokusov e, bolo relevantnejšie vnímaných. Taktiež je potrebné uvedomiť si, do akej miery zlyhávajú tieto zvieracie pokusy. E, nedá sa o ne opierať v praxi. Áno, ak e, by sa nejakým spôsobom pomoh- pom- podarilo zvýšiť e, parametre blaha zvierat, e, bolo by to prospešné, ale musíme sa postarať o to, aby sa smernica naozaj v plnej miere uplatňovala v praxi. A pritom do veľkej miery to nie sú to odpovednosť práve členské štáty v tom, ako uplatňujú v praxi niektoré procesy, teda hodnotenie projektov, ak a vyhodnocovací orgán skonštatuje, že sa z hľadiska dopadov na blaho zvierat nepodarí obhajiť náklady, tak sa to nepovolí. Ale na druhej strane, ak sa domnievajú, že je tu vhodná alternatíva, napríklad založená na humanej biológii alebo iných technológiách, tak môžu e, túto žiadosť zamietnúť, aby výskum prebehol. Takže mali by sme využiť všetky tieto možnosti a mali by sme čeliť e, e, všetkým týmto výzvam a dosiahnuť úplný zákaz všetkých pokusov na zvieratách. Bardzo, Pani dziękuję. E, na koniec trzeci. Mm, ďakujem pekne. Teraz na záver tohto tretieho kola by som dal slovo jednému z organizátorov, prekladateľov, konkrétne pán Menáš. Dostáva slovo na 5 minút. the biggest challenge, the biggest challenge to the European Najväčšia výzva eh, spojená s občianskými iniciatívami eh, nie je práve veda, ale skôr komunikácia. Eh, občianská iniciatíva vznikla preto, aby sa začalo diskutovať, aby sa to posunulo len od tém blaho zvierat k platnosti celého toto zvieracieho modelu. My sme sa dnes veľmi povrchovo venovali vedeckým aspektom. My by sme chceli, aby Európska komisia zorganizovala vedeckú verejnú diskusiu e, porovnateľnú s akousi e, verejnou porotou. Nie, kde bude 10 minút na odborníka, ale kde bude niekoľko dní k dispozícii na diskusiu s odborníkmi z oboch strán. Ak to totiž neurobíme, ak sa nebudeme venovať tejto veľmi serióznej diskusii, tak e, sklameme tých 1,17 milióna ľudí, ktorí podpísali, taktiež sklameme zvieratá a sklameme aj pacientov, ktorí sú dosiahnuť vyliečenie na základe personalizovanej medicíny, nie na základe pokusov na tak Teda musíme využiť technológie. Ak sa pozrieme napríklad napríklad botoxu, to celkom ste mnohí poznáte, ale celkom ste mnohí nevyužívate. Botox je najtoxickejšou látkou, ktorá je vôbec vo vede známa a mnoho rokov vedecké spoločenstvo a celý tento sektor sa domnieval, že nedokážeme nejako nahradiť myše, myši v testovaní botoxu. Iba preto, že botox sa uplatňuje v kozmetike, začalo sa o tom diskutovať o verejnosti a práve verejná mienka dosiahla, aby výrobca botoxu v USA, konkrétne Elegal, um, a hrozili, e, že klesnú zisky. A potom zo dňa na deň došlo k tomu, že sa začalo testovať eh, na bunkovej úrovni eh, bez využitia akýkoľvek zvierat eh, a pritom ide o najtoxickejšiu látku. Teda opakujem, nejde tu o vedu, ide tu o komunikáciu, o komunikovanie veľmi zložitej problematiky. To sa dnes nepodarilo, pretože tu sme mali málo času. Naozaj o tom musíme viesť podrobnú vedeckú diskusiu. A keď verejnosť pochopí, že testovanie a pokusy na zvierach nie sú nevyhnutným zlom, a ako sa mnoho rokov už popisujú, môžeme potom stiahnuť všetko e, nevyhnutné a ostane len to zlo a to verejnosť nebude ochotná tolerovať. Ďakujem. ten sposób zakončili sme Čečoru. Týmto sme zakončili tretie kolo, tretí panel a dám slovo teraz pánovi Janimu Taminovi, aby e, to celé zhrnul v priebehu 5 minút. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Bola to dosť e, rozsiahla diskusia. Isté, že nepodarilo sa nám obsiahnuť e, objasniť všetky e, vedecké um, otázky, e, to sa tu už spomenulo, ale podľa mňa sme otvorili mnoho e, významných tém. Väčšina vystupujúcich sa zhodla na tom, že pokusy na zvieratách nedosahujú dostatočné záruky, tak ako to stanovuje zmluva a síce, aby tam bola záruka dostatočných možnosti zlepšenia ľudského zdravia. Teda neviem, či sa dá povedať, že nemáme nič lepšie a preto budeme využívať eh, tieto zlé metódy. Metódy, ktoré sú zlé, sú jednoducho zlé. Neznamená to, že keď nemáme nič lepšie, že by sme to mali využívať. Otázka znie, ako stanoviť také podmienky, ktoré umožnia nájsť lepšie eh, postupy. My netvrdíme, že smernica by sa mala úplne zakázať, zrušiť. Niektorí tu tvrdili, že ak chcete smernicu zakázať, e, že by to bolo horšie, teda je lepšie mať ju v platnosti. Ale diskutujeme o podstate problému, či by sme mali vytvoriť smernicu o blahu zvierat a o konkrétnych pokusoch na zvieratách. My sa chceme úplne zbaviť pokusov na zvieratá, chceme ich zakázať, ale z vedeckých dôvodov, rovnako ako aj z dôvodov a blaha zvierat. Spotrebitelia Pacienti e, volajú po takých výsledkoch, ktoré nebudú založené na pokusoch na zvieratách. Avšak e, k tomuto cieľu sa e, musíme najskôr dostať. Potrvá to istý čas, bude si to vyžadovať isté technické zmeny. Musíme si však stanoviť konkrétne termíny lehoty. Rok 2020 je takýmto milníkom. Do roka 2020 chceme dosiahnuť významný pokrok, ktorý bude znamenať, že sa nebudú využívať zvieratá nielen pre dobro samotných zvierat, ale aj pre dobro ľudí. Bolo by e, eh, rozporuplné mať smernicu, o ktorej cieľ hovorí, e, e, že je potrebné nájsť plnú náhradu pokusov na zvierat a potom mať druhú smernicu, o ktorej sa hovorí, že je to potrebné, takže buď to zakažeme, alebo nie. E, takéto rozpory medzi právnymi ustanoveniami nie sú e, reálne. Teda mm, je potrebné vypustiť do smernice túto vetu a všetko to, kde sa spomínajú pokusy na zvieratách e, v takýchto rozumne stanovených e, lehotách, potom bude potrebné nájsť nejaké náhradné metódy. Ďalšia otázka znie, či dokážeme nahradiť všetko týmito alternatívnymi metódami. Isté, že ak neprebehne potrebný výskum aj s financovaním, tak nezískame nič. Ak chceme nulový výsledok, tak sa nemusíme vôbec snažiť. Nemusíme to ani financovať a nemusíme ani hľadať technické vybavenie, aby sme to dosiahli. Ale vzhľadom na to, čo tu dnes zaznelo, môžem povedať, že za každým, keď sa chceme dopracovať v nejakej konkrétnej metóde, ktorá možno nemusí nahrádzať iné tradičné metódy, ale ktorá bude efektívnejšia, účinnejšia, pretože o to nám napokon konec koncov vyjde, Chceme zvýšiť efektívnosť a s tým súvisí e, celý rad rôznych úvah. Dajme tomu o dva roky, by mala existovať, mala by sa vytvoriť Európska komunitná konferencia, ktorá sa bude práve venovať vedeckým aspektom dosiahnutia tohto cieľa. To by bolo konkrétne merateľné. Máme tu k dispozícii dokument, ktorý si môžete všetci e, zobrať, preštudovať, taktiež je prístupný na internete. Všetko je to teda veľmi otvorené, e, je to dostupná vedecká literatúra, v ktorej vychádzame. Ide však o to, že mm, bude musieť prebehnúť e, takáto analýza názorov a to v dohľadnom čase. Musíme sa presvedčiť, či sme schopní e, to urobiť. Hľadať tieto alternatívne metódy, ktoré nebudú využívať e, pokusy na zvieratách. Článok 4. To síce stanovuje, ale nikde v EÚ sa to nedodržiava. Len sa pozrieme dookola. Ďalej sú tu aj rôzne iné pravidlá. Nestačí mať len pravidlá o blahu zvierat. Sú tu aj rôzne iné pravidlá, usmernenia, ktoré pokrývajú napríklad eh, chemické látky, nariadenie ríč, pesticídy, eh, taktiež látky, eh, prídomné látky do potravín. tejto legislatíve sa všade uvádza, že sa musia využívať zvieratá. Nikde sa nespomínajú najefektívnejšie alternatívne metódy, všade sa spomínajú pokusy na zvieratách. A to je ten problém. Musíme sa postarať o to, aby validácia prebehla riadne v súlade s pravidlami, taktiež, aby bol eh, prístup k financovaniu. Máme isté európske, európske štruktúry, v rámci ktorých spolupracujeme tu v EÚ a Týmto spôsobom musíme poskytnúť dostatočné vedecké vybavenie aj financovanie, takže metódy validácie. Podľa mňa je potrebné veľmi podrobne e, rozanalizovať. Niektorí tvrdia, že nemáme alternatívne metódy. E, tieto metódy máme, ale nefungujú úplne všade. Sú k dispozícii rôzne e, údaje, informácie o ľuďoch, A napokon často človek je e, tým skutočným pokusným králikom. Vieme, že majú existovať isté postupy, ale mali by existovať rozhodne alternatívy k postupom pokusom na zvieratách. A tiež bez toho, aby vôbec ľudia fungovali ako pokusné králiky. Państwa, padały tu często różne poglądy ale... Vypočuli sme si celú škálu rôznych eh, stanovisk, názorov. Mm, myslím, že všetci mali dobre podložené svoje eh, stanovisko. Eh, bolo to všetko spojené s dobrými zámermi. Všetci sme za vysoké štandardy zohľadňujúce blaho zvierat, ale na druhej strane nezabúdajme na utrpenie ľudí, taktiež na ehm, obmedzenia vedy. Návrh, ktorý tu bol spomenutý, zorganizovať konferenciu na túto tému, podľa mňa je veľmi rozumný. A toto je jeden zo záverov nášho dnešného stretnutia. Posunieme to tiež Európskej komisii, ale tiež parlamentné výbory Okrem iného výbor pre petície to tiež rozhodne podporia. Ďakujeme ešte raz za túto občianskú iniciatívu, ktorá je veľmi významná a dôležitá. Iniciatíva, ktorá nás naučí uvedomiť si, že musíme byť veľmi pozorní v tejto oblasti. Teraz nadišiel čas dať slovo Európskej komisii. alebo možno počkáme na stanovisko od Európskej komisie. E, sú isté prostriedky v rámci Horizontu 2020. Dúfame, že budú k dispozícii e, v snahe presadiť v praxi návrhy, ktoré tu zazneli. Ešte raz vám všetkým ďakujem za účasť. Chcem sa poďakovať aj autorom, iniciátorom Európskej iniciatívy a tiež organizátorom Veľmi si vážime vaše úsilie. Týmto sme sa dostali na záver dnešného stretnutia. Všetkým vám želám príjemný večer a môžem vám len pristúbiť, že sa ešte k tejto téme, ktorá je veľmi dôležitá, rozhodne vrátime v blízkej budúcnosti.